So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Milí kole, milé kolegyne, milí kolegovia, keby ste prosím zaujali svoje miesta. Takže, milé kolegyne, milí kolegovia, dovolte, aby som vás privítal na našom tretom, treťom paneli našej konferencie. Vítam poslancov národných parlamentov, ako aj kolegov a kolegyne z Európskeho parlamentu. A dnešné popoludnejšie témy sú v prvej časti, čo je sociálne trojité A, európsky pilier sociálnych práv, vrátanie otázky určovania miest, mechanizmu určovania miest a v druhej časti sa budeme zaoberať investičnou politikou na tvorbu viacerých pracovných miest, teda nás, investičný nástroj EÚ a politika vzdelávania odbornej prípravy aby sa zabezpečila potrebná kvalifikácia do budúcnosti. Chcem sa aj poďakovať národným parlamentom, ktoré reagovali na náš dotazník v súvislosti s diskusiou na dnešné odpoludnie. Celkové sme dostali 10 odpovedí. A skôr ako začneme rokovať, by som chcel ešte privítať Charla Engela, predsedu výboru pre zamestnanosť a sociálne otázky Luxemburskej poslaneckej komory a čakáme ešte na Nikolausa Maňosa, predsedu výboru pre sociálne otázky greckého parlamentu. Ja viem, že je tu v budove zrejme ešte niekde na ceste. Možno, že ho zdržali nejaké otázky alebo interviu. Skôr ako začneme diskusiu, dovolte, aby som povedal, že budeme postupovať rovnako ako dnes do poludnia. A síce by sme vás požiadali, keby ste vyplnili otázky, na, prihlášky, pardon, prihlášky do diskusie. Máte prihlasovacie listky na prvú časť diskusie a žltý lístok na druhú časť diskusie. Tak budeme vedieť podľa farebného rozlíšenia zaradiť vaše prihlášky. A chcem vás poprosiť, keby ste to vyplnili čitateľne, lebo dopoludnia sme troška luštili lekárske škrabopisy. Takže pokúsime sa Takže e, máme pomerne plný program a dovolte, aby som obmedzil rečnícky čas na dve minúty. Pre niektorých kolegov je to možno prekvapujúce, ale kolegovia z Európskeho parlamentu majú už veľkú rutinu s dvojminútovým časom, nedostaneme viac. Vítam kolegu Maniosa medzi nami. Takže, ako som povedal, poslanci EP sú na to zvyknutí, ale viem, že v národných parlamentoch máte, a to vám závidíme, viac rečníckého času. Jednoducho spolu sa to pokúsime nejako zvládnuť a keď bude treba, zasiahnem ak by to bolo veľmi dlhé a do, vopred vás žiadam o pochopenie. Takže skôr ako začnem, ešte by som uviedol tému sociálne trojité A. To inicioval Jean-Claude Juncker v roku 2014 v príhovore k Európskemu parlamentu. Vyústilo to do debaty o európskeho piliera sociálnych práv. V roku 2015 potom kolegium komisie viedlo orientačnú debatu na túto tému a komisia to zaradila do pracovného programu na rok 2016. Medzi tým od januára 2016 sa odviedol ďalší kus práce. Komisia to spresnila, mala, boli konzultácie so sociálnymi partnermi, sociálnymi, regionálnymi a lokálnymi nositeľmi mandátu, ako aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, tak aby sme mohli zadefinovať sociálny pilier európskych sociálnych práv, aby sme boli konkrétnejší aj náš výbor pre zamestnanosť tlačí na to, aby tento proces stál na širokej konzultácii a diskusii. Zatiaľ sa e, črtajú aspoň predmety, povedzme nadpisy, také hesla. Ide samozrejme o otázku obnovenej, o obnovenej legislatívy na európskej úrovni, ktorá by zodpovedala 21. storočiu ide o otázku nezamestnanosti mládeže, ako je otázku dlhodobej nezamestnanosti, proti čomu treba bojovať. A v tomto pilieri sociálnych práv nachádzame aj e, pracovná rovnováha pre pracujúcich rodičov, potom Európska kvalifikačná agenda tam patrí, ako aj balík, oznámený balík pracovnej mobility, ale obsah toho ešte zatiaľ nie je jasný. Komisia tlačí na to, že v nasledujúcich týždňoch príde s príslušnými návrhmi. A ak sa pozrieme na tú otázku sociálnej minimálnej normy alebo sociálnych práv, máme celý rád definícií z dohovorov EÚ, ako aj v Európskej sociálnej charte. A toto skonkretizovať a dať na úroveň, ktorá sa dá zvládnuť. To teraz plánuje komisia pre oblasť eurozóny a prízve všetky ostatné štáty, aby sa pripojili k tejto téme. Preto pri príprave dnešného rokovania sme vám postúpili niekoľko otázok, myslím si, že ich všetci máte pred sebou. Dostali sme na ne odpovede tie sa stanú súčasťou dnešnej diskusie. A pri našich otázkach išlo aj o to, ako by sme mohli zapojiť sociálnych partnerov do tejto debaty na národnej úrovni. Ide tu o otázku konkurencie schopnosti a tých e, vývesiek tejto konkurencie schopnosti. Potom ide o mechanizmus určovania miest to je veľmi diskutabilná, rozporuplná téma a okrem toho by sme sa mali ešte nezaoberať aj vzťahom e, k požiadavke Žana Kloda Junckera, ktorý žiada rovnakú prácu, plácu za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Aj o tom chce hovoriť na európskej úrovni. To považujem za veľmi pozitívne. Ale ako sa to dá previesť do legislatívneho aktu, to nevidím zatiaľ ešte. Vidím to len niekde vo hviezdách. Takže toľko na úvod tejto témy. Teraz dúfam, že som neukradol témy našim dvom panelistom. A ako prvému dávam slovo Žoržovi Engelovi a za ním pôjde Nikolaos Manios a potom by sme mali diskusiu. Takže dávam slovo Žoržovi milí kolegovia, dámy a páni. Ako zástupca luxemburského parlamentu sa veľmi teším, že som mohol sem prísť medzi vám. Chcem sa poďakovať pánu Hendlovi za to, že sa môžem vyjadriť k tejto téme, ktorá je veľmi blízka môjmu srdcu a to je sociálny rozmer Európskej únie. Uplynulo už viac ako 50 rokov od vtedy, čo vznikla Európska únia v dnešnej podobe. Tento priestor mieru a stability by nevznikol bez energie a zaangažovanosti mnohých osôb. V roku 1950 sme podpísali Šumanovú deklaráciu, ktorej cieľom bolo zlepšenie životných podmienok prostredníctvom legalizácie dosiahnutého pokroku. Myslím si, že to bol správny postup. Tie ďalšie úspechy potom dali ďalšie impulzy tejto sociálnej perspektíve. Máme zmluvu eh, z Lisabonu, kde sa posilnil sociálny aspekt eh, v oblasti ochrany pracovníkov, vzdelávania eh, a podobne. Ale v súčasnosti je Európa konfrontovaná so sociálnymi programami, ktoré sú pomerne rozsiahle a vidíme to v historicky vysokých číslach nezamestnanosti, v materiálnej chudobe. To všetko sprevádzajú aj stále rastúce rozdiely medzi členskými štátmi. Vidíme nezamestnanosť mládeže, chudobu detí. To všetko si vyžaduje, aby sme európsku stavbu posilnili o sociálny rozmer, pretože my aký, roz, aký vývoj, aký rozvoj chceme, ak nechceme, aby sa obyvatelia Európy odklonili od európskej stavby. Čiže hovorím tu o hrozbe populizmu. Sociálna nerovnováha, finančná nerovnováha sú hrozbou súdržnosti EÚ. Musíme dať sociálne aspekty znovu do centra pozornosti európskej stavby. Na túto tému sa veľmi často zabúdalo, zanedbávalo, dokonca sa jej dávala nejaká stigma, Byľak, Napríklad, keď sme hovorili o rozpočtovej rovnosť, o vyváženom rozpočte a podobne. Ale my sa musíme orientovať na ľudí, na ľudí, ktorí sú v jadre aj v základe EÚ. Sociálne práva musia byť zaručené, rovnoprávnosť musí byť zaručená, musia byť dané dobré pracovné podmienky, musí sa bojovať proti e, nerovnosti, sociálnemu vyčleňovaniu a podobne. A súčasne musíme posilniť európsky sociálny model, ktorý stojí na silnej sociálnej ochrane pre verejné služby, ktoré poskytujú kvalitu, a zohľadňujú sociálny rozmer. To je prioritou agendy inštitúcií. To je jadro všetkých politik, či už ide o hospodárskú alebo finančnú politiku. Je dôležité, aby sa sociálny rozmer stal znovu našou hlavnou témou pri ďalšom rozvoji e, integrácie EÚ. Európska vláda, governance, sa môže ešte lepšie prispôsobiť tomu, aby sme mali E, vyváženosť, podporu konkurencieschopnosti, štruktúrálnu konvergenciu a trvalé začlenenie, tak, aby sa zaručila súdržnosť. Sociálna politika, politika zamestnanosti musia byť zladené, primerané, musia byť súčasťou európskeho semestra, kde sa zohľadňujú aj špecifičnosti. Ak si naozaj želáme mať sociálnu Európu, tak potrebujeme aj sociálnu governance, sociálnu vládu a táto sociálna správa, governance, sa musí stať samostatnou súčasťou európskeho semestra. To by nebolo možné bez modernizácie a reformy sociálnych systémov v tejto spoločnej otázke aj koordinácie. Ako viete, Luxembursko, keď bolo predse, keď malo predsedníctvo EÚ v poslednom poroku, sa rozhodlo, že občan je v centre záujmu. Sociálny rozmer v Európe, ktorý sa prehlbí, to bol tiež cieľ, to bola tiež téma luxemburského predsedníctva a popri troch tradičných e, medziparlamentných konferencií naša komora poslancov v oktobri 2015 zorganizovala aj stretnutie predsedov sociálnych výborov. Na tomto stretnutí poslanci a experti uvažovali alebo naznačili cesty k resocializácii európskeho semestra a k posilneniu tohto semestra, e, tohto, tohto, tej, to dimenzie pomocou trojitého A. Naše predsedníctvo prispelo k tomu, že sme od sociálneho deficitu v trojitom A prešli nielen v eurozóne, ale v 28 členských štátoch. Naše predsedníctvo usilovalo o to, aby sme dosiahli inkluzívny rast, aby sme mohli potláčať nezamestnanosť, aby sme mohli podporiť Junckerov plán, aby sme dosiahli rast a konkurencieschopnosť. Naše predsedníctvo sa zaoberalo aj sociálnymi investíciami, a to najmä investíciami do ľudského kapitálu. Len tak dokážeme zabrániť tomu, že, by sme, e, že zastavíme špirálu vývoja nadol. Európa má predsa zodpovednosť aj voči občanom. Občania budú potom chápať EÚ ako plus a nie nutné zlo. Sociálne rozdiely ohrozujú politickú dôveryhodnosť európskej stavby a vedú k tomu, že dobré fungovanie vnútorného trhu by mohlo byť trvalo ohrozené. Toto musíme občanom ukázať. Potrebujeme získať znovu dôveru v európske hodnoty, pretože inak je to veľmi nezdravý vývoj. Potom sú tam totiž tí, ktorí si myslia, že sa im to podarí veľmi ľahko, ale nemajú žiadne recept v rukách, aby niečo dosiahli. Dámy a páni, musíme byť ambicioznejší. Sociálna konvergencia nahor vyžaduje sociálnu ochranu aby sme mali e, ochranu a vytvárali bohatstvo pre ľudí. Nemôžeme z, e, e robiť sociálne odbúravanie, pretože to ohrozuje život EÚ. Táto konvergencia smerom nahor neznamená harmonizáciu sociálnych systémov, ako sa niektorí boja, ale tu ide o to, aby sme sa dohodli na definíciách spoločných sociálnych noriem a potom sa môžu zrealizovať príslušné reformy, aby sme mali spoločnú sociálnu cestu, napríklad lepší dohľad a koordinácia nad e, sociálnymi politikami a politikami zamestnanosti. Mám tu na mysli najmä to, že by sa mohli napríklad prenášať aj nároky na mm, e, prídavnú penziu alebo otázka e, kvalifikácií na európskej úrovni musíme pripraviť mechanizmus poistenia nezamestnaných, aby sme zabránili makroekonomickej nerovnováhe. Musíme tu v tejto oblasti niečo urobiť, aby som to stručne zhrnul. Keď sa pokúšame takto riešiť zamestnanosť, dokážeme aj inkluzívnejšie pracovať a potom v jednotlivých národných parlamentoch a v Európskom parlamente budeme mať možnosť príslušne konať. To je možné pri sociálnom dialogu, ktorý je posilnený, kde sa spolupracuje, kde sa úzko konzultuje s európskymi sociálnymi partnermi. A toto všetko bez toho, aby sme vylúčili tie členské štáty, ktoré nie sú v eurozóne. My všetci sa musíme vyrovnať s rovnakými výzvami e, hospodársky rozvoj je spojený so sociálnym rozvojom. Toto sú pre mňa dôležité veci pre sociálnu Európu. Poprvé musíme mať spoločné sociálne normy, ktoré sa ďalej rozvíjajú. Potom musíme mať sociálno-ekonomické spravovanie governance. Po tretie, zamestnanosť a príslušné vzdelávanie si vyžadujú podporu a musíme sa dohodnúť po štvrté na e, agende sociálnych investícií. Neskôr môžem o tom hovoriť, ak by ste to chceli, dámy a páni. Spolu sa musíme zasadiť o Európu, aby Európa znovu oživila tento sociálny rozmer. Spoločne musíme tento štatút 3. A zrealizovať. To je to, čo nám aj tak všetci závidia, naše sociálne podmienky. Súdržnosť týchto e, náročných časov si vyžaduje, že sa nebude e, znovu pozerať do seba, dovnútra alebo zradikulizujeme. Nemáme žiadnu čarovnú paličku, ale nemôžeme sa tváriť alebo nemôžeme nechcieť prevziať zodpovednosť, to držíme občanom. Musíme sa zamerať na to, čo je dôležité, na to, čo nás spája. Európa musí splniť svoj prísľub prísľub, ktorý musíme splniť všetci spolu. A len solidarita nám pomôže odstrániť nerovnosti a potlačať chudobu. Ja som hlboko presvedčený, že len tak môžeme dúfať, že získame znovu dôveru tých, ktorí pochybujú o európskej stavbe. Európska integrácia si vyžaduje posilnenie cez skutočný sociálny pakt. To je jediná cesta, ako ísť ďalej. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Josh Engel, recht herzlichen Dank. Ďakujem pekne za úvod a budeme potom diskutovať o tom, keď Mikolas Manius k tomu povie svoje, pretože k tomuto bodu je čo diskutovať. Nikolaus, nech sa páči, máte slovo. Gracias. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Dobre popoludne, ďakujem pán predseda za to, že ste mi dali túto možnosť. Aby som e, vyjadril názory gréckého parlamentu. Kolegovia z výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, e, my e, vítame úsilie zriadiť Európsky pilier o sociálnych právach a ako grécky parlament e, sme sa zavezali, že budeme aktívni v každom kroku a úsilí, aby sme podporili európsky sociálny model, ako ho poznáme. Ten model sociálnej ochrany a spravodlivého sociálneho rozvoja. A dnes e, to, čo tu diskutujeme, skôr spadá pod všeobecnejší rámec ekonomické riadenia a európskeho semestra. Rámec, e, v rámci ktorého ja si myslím, že e, zažijeme krystalizáciu politiky úsporných opatrení, ktoré teraz sa plnia v Európskej únii. Tieto politiky ukazujú aspoň v mojom štáte na základe finančných údajov a sociálnych ukazovateľov, že nevedú k zlepšeniu e, finančnej situácie a e, nevytvárajú priame podmienky pre ekonomický rast. A ešte všeobecnejšie neuprednostňujú zlepšenie životných podmienok našich e, občanov. Tento rámec od svojho východiska zdá sa, že podporuje prísnu daňovú pri adaptáciu a nesociálnu spravodlivosť. Na Grécko, rovnako ako iné členské štáty, v dôsledku um, záväzkov, ktoré vyplývajú z eh, jeho členstva v EÚ, ale aj z dohôd, eh, ktoré podpísal s inštitúciami, eh, tieto plní a snaží sa zvládať tieto politiky a pracovať v tomto rámci a pokúša sa, pokiaľ je to možné, vytvoriť sieť sociálnej ochrany, hlavne pre tie najzraniteľnejšie časti nášho obyvateľstva. Niektoré dôležité aspekty ehm, by som vám mal povedať eh, vzhľadom na sociálny rozmer tohoto rámcu ekonomického riadenia. A to nasledovné. Poprvé, riadenie krízy sa dnes zameriava na daňovú konsolidáciu a na makroekonomické aspekty a hlavné nástroje tu sú úsporné opatrenia. No keď sa pozrieme na sociálne dôsledky toho, myslím, že musíme nájsť ďalšie nástroje, aby sme nastolili rast, aby sme e, riešili krízu, e, kde slušné a stále pracovné miesta budú stredom pozornosti. Viem, že veľa nedokážeme zmeniť, ale mali by sme sa zameriavať na to, aby sme dali do popredia sociálne kritérie vo všetkých politi- európskych politikách, hlavne v rámci európskeho semestra. Po druhé, akékoľvek ekonomické politiky v EÚ aj na národnej úrovni by e, mali zohľadňovať sociálne dôsledky ich e, plnenia a Mali eh, by eh, sa zamrať na pracovné miesta a sociálnu súdržnosť. Poďalšie, eh, sociálna udržateľnosť musí zohrávať kľúčovú úlohu v riadení v EÚ. V praxi potrebujeme dosiahnuť novú rovnováhu s pomocou ministrov pre sociálnu a ekonomickú politiku a to novú rovnováhu v ekonomickom riadení v EÚ. Potrebujeme zaručiť posilnenú spoluprácu a väčšiu synergiu, hlavne medzi radou EBSCO a sociálnou politikou a tiež radou ECOFIN. Po štvrté, tiež musíme zabezpečiť, že e, bude vhodná účasť e, sociálnych partnerov vo všetkých týchto konaniach aj aktívna účasť a úloha národných parlamentov aj Európskeho parlamentu. Po piaté, každá politika, ak má byť ekonomicky udržateľná a sociálne spravodlivá, musí riešiť problémy vhodným spôsobom a musí preto zabezpečiť, aby bola nastolená rovnováha medzi týmito dvoma aspektmi, sociálnym a ekonomickým. K európskemu pilieru o sociálnych eh, právach eh, chcem povedať, že do veľkej miery už existuje legislatíva o sociálnych e, a pracovných právach, ale mm, do veľkej miery nie je naplnená alebo nejde dosť ďaleko, nesieha dosť ďaleko. My potrebujeme e, vytvoriť e, mm, postup, kde sa to bude zbierať, zbiehať smerom nahor, aj to v členských štátoch, aj na úrovni európskych spoločenstiev. Toto treba zamerať na tvorbu slušných a stálych pracovných miest a na ochranu a podporu verejných e, sociálnych služieb a ochranu a obohatenie sociálnych práv, ako aj sociálnej spravodlivosti. Zriadenie Európskeho piliera o sociálnych právach by malo zohľadniť meniace sa podmienky v v rámci spoločenstie v Európe a treba posilňovať sociálnu súdržnosť a spravodlivosť. Európsky pilier o sociálnych právach by mal podporovať a aj doplňať ak všetky snahy chrániť pracovníkov v rámci EÚ. V opačnom prípade to nebude plniť svoju riadnu úlohu, správnu úlohu. Bude to jednoducho len nenaplnené slovo. Sociálni partneri a organizácie občanov e, musia e, zohrať ústrednú úlohu vo všetkých fázach tohto procesu. Od začiatku všetkých e, konzultácií až po konečné naplnenie a počas prebehajúceho hodnotenia a monitorovania. Chcem tu Um, poukázať aj na otázku kolektívnych dohôd uh, a uh, miest a ich dôležitosť, pretože to je jedna z tém, ktoré tu dnes máme diskutovať. Všetci z nás uh, sme svedomí tých spradlých bojov, ktoré nastávali na našom svetadele za posledné storočia inde na svete, aby sme um, dosiahli právo na kolektívne vyjednávanie a kolektívne e, zmluvy. My sme dosiahli toto právo v Európe a vidíme to ako podstatné a e, bolo e, to prijaté za samozrejme, ale žiaľ to už neplatí vo všetkých členských štátoch. Nie je tu vyrovnanosť, parita, nie je tu sú rovnaké podmienky medzi právami pracujúcich v členských štátoch právo na kolektívne vyjednávanie bolo zrušené v mojom štáte už dva roky a vláda bojuje o to, aby to znovu e, zavedla, ale e, zatiaľ to nebolo možné kvôli odporu inštitúcií. Ale Znovu nastavenie kolektívneho vyjednávania je jedným zo záväzkov, ktoré prednesla grecká vláda svojim voličom a um, verím, že sa to podarí čoskoro nastoliť za pár mesiacov. My sme všetci členovia e, výborov pre zamestnanosť v našich členských štátoch a preto vieme, že e, zrušenie kolektívneho vyjednávania a zmluv porušuje práva e, zamestnancov a musíme e, bojovať o to, aby sme zavedli e, spoločné celoeurópske ustanovenie, ktoré zaručí právo kolektívneho vyjednávania a úpravy, takéto úpravy miest. Štát musí zasahovať vtedy, keď je potrebné na podporu pracovníkov. Nemôže existovať Európsky pilier o sociálnych právach, keď takýto nedostatok bude naďalej existovať, alebo keď bude e, možnosť e, e, mať výnimku opt-out z toho doplnenia pre niektoré členské štáty. My teraz vyzývame Európsku komisiu, aby Európsky pilier o sociálnych právach bol založený na dvoch doplnkových osiach. Poprvé, vyplnenie medzer v terajšej legislatíve o sociálnej politike, aby e, táto zohľadňovala terajšie pracovné prostredie. A aby zabezpečila, že nové pracovné modely ostanú e, ďalej budú zaručovať spravodlivú rovnovahu medzi právami e, zamestnancov a zamestnávateľov. My v národných parlamentoch aj v Európskom parlamente nemôžeme prijať postoj, ktorý sa nazýva arm's length e, postoj. Je jasné, že zamestnanci sú e, najslabším ohnívkom v e, tejto reťazi a musíme zabezpečovať také politiky, ktoré budú spravodlivé pre nich. Po druhé, zriadovanie porovnávacích systémov, hlavne k pojmu flexicurity. Toto je potrebné, musí to vychádzať z najlepších postupov v členských štátoch. Ako národné parlamenty musíme povedať, že v tomto poli plne podporujeme pojem stabilných a bezpečných pracovných miest a že v každej fáze v eh, tomto konaní eh, musia zohrať kľúčovú lohu združenia zamestnancov a odbory. Základný cieľ e, každého systému hodnotenia sociálneho prostredia má byť zabezpečiť e, národnú a európsku sociálnu súdržnosť a zabrániť sociálnu dumpingu. Čo sa týka e, konvergencie pracovných trhov a sociálnej ochrany pracovníkov k zriadeniu sociálneho porovnávania alebo benchmarkingu mohli by sme používať ukazovateľ nezamestnanosti a mieru vzdelania, aj dostupnosť eh, starostlivosti o deti, aj eh, zdanenie eh, zamestnancov, keď sa ukáže, že tieto sú spojené s, a korelujú s mierou nezamestnanosti. Rozhodnutia musia príjmať spolu politickí účastníci za aktívnej účasti zástupcov zamestnancov. Toto je otázka, o ktorej sa to diskutuje tu v výbore pre zamestnanosť Európskeho parlamentu a my súhlasíme s terejším stanoviskom, že návrh, ktorý bol predložený pre rozvoj Európskeho piliera o sociálnych právach, zdá sa, že sa uberá správnym smerom. Ale dôsledky, ktoré z toho vyplynuli, musia eh, byť eh, ešte naďalej skúmané a to vyplýva z zmeny v pracovných vzťahoch. A videli sme, že doteraz boli plnené restriktívne politiky a ich výsledky a jasné, že tieto sú diametrálne proti, e, v rozpore s návrhmi, ktoré navrhuje Európska komisia. Tieto návrhy budú prospešné, ak zabezpečia právo na zrodnictvo vzdelanie prácu a ubytovanie a bývanie pre všetkých člen, občanov v členských štátoch EÚ. To mi tu dodať, že musíme priradiť osmitu dôležitosť e, e, na cieľe, ktoré podporujú e, mladých ľudí, pracujúce matky a starých obyvateľov s konkrétnymi opatreniami, ktoré možno financovať a nielen s analýzami a e, ukazovateľmi. Toto sú skupiny obyvateľstva, ktoré sú najprv postihnuté v krize. Poďalšie musíme zabezpečiť, že sociálne práva sú univerzálne a že platia pre nás všetkých. E, nemôže byť žiadny pilier pre sociálne práva, ak e, nebude kolektívny, ak nebude platiť pre nás všetkých a pre každého, kto žije v EÚ. Bez ohľadu na národnosť, bez ohľadu na pôvod, na eh, rod, na pohľavnú orientáciu a na náboženstvo. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na dobrú spoluprácu s vami. Dúfam, že som nehovoril príliš dlho. Vielen Dank, Nikolaus. Ďakujem, Nikolaus. keď eh, dávame slovo rečníkom, tak im dávame aj odporúčania, ako dlho eh, majú eh, hovoriť, ale to, čo si ty tu prednesol, nám dal ďalšie podnety do diskusie, takže to nebolo príliš dlhé. Otváram diskusiu, a 12 ľudí sa prihlásilo slova, slovo a môžeme teda rátať s rečnickým časom 2 minúty pre každého. Teraz má slovo Roman Racuks z Lotiska. Dear all, concerning Latvian Parliament and European Pillar of Social Rights, strengthening of the social dimension Posilňovanie dimenzie hospodárskej a menovej únie je témou, o ktorej niekoľkokrát diskutoval lotyšský parlament. Chcel by som zdôrazniť, že implementácia reformného programu v Lotyšsku znamená to, že sme si vybrali vyvážený program, že sa budeme venovať nielen rastu, ale aj sociálnemu rozvoju. Pracovali sme na jednotlivých mechanizmoch s tým, že chceme ponúknuť širšiu perspektívu jednotlivých sociálnych záležitostí, s tým, že budeme mať na zreteli jednotlivé ciele, ktoré majú znížiť chudobu a sociálne vylúčenie. Pokiaľ ide o ehm, Radu pre konkurencieschopnosť. Lotyšsko zastáva pomerne skeptické stanovisko. Musíme mať totiž na pamäti, že v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky máme už dobre zabehnuté mechanizmy na národnej úrovni. Pokiaľ ide určovanie miest, to tiež spadá do národných kompetencií členských štátov. To odráža individuálny prístup každej krajiny. A Istotne rozdiely v takýchto prístupoch treba rešpektovať. Lotyšsko má už po niekoľko rokov tripartitnú Radu pre spoluprácu, ktorá uľahčuje spoluprácu na národnej úrovni medzi parlamentom, zamestnancami a zamestnanickými organizáciami. Hľadajú sa riešenia, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti a pripravujú sa strategické programy, ktoré sa týkajú legislatívy v sociálnej oblasti s cieľom zabezpečiť sociálnu stabilitu v celej krajine. Samozrejme ide aj, po, aj o posilnenie zodpovednosti sociálnych partnerov za rozhodnutia, ktoré boli prijaté rada, reviduje e, odporúčania komisie. Ďakujem veľmi pekne. Dankeschön. Jetzt folgt Svetlana Angel. Teraz poprosím e, Svetlana Angelov, nech sa páči, podpredsedníčka výboru pre práca sociálne záležitosti v bulharskom parlamente. Bulgárii България счита dialog s Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bulharská vláda sa domnieva, že aktívny dialog so sociálnymi partnermi a mimovládnymi organizáciami sú kľúčom pre efektívnu spoluprácu. Nože takto sa nám podľa, takto sa nám podarí dopracovať sa aj ku konsenzu. Stanovisko bulharskej vlády k európskemu semestru zabezpečí to, že prebehne spolupráca s sociálnymi partnermi a sociálni partnery potom prispejú k programu národných reforiem. Mzdy v Bulharsku eh, definuje legislatíva a prax v Bulharsku znamená, že všetko, čo sa týka životnej úrovne ustanovuje Rada pre spoluprácu. Pochopiteľne pri rešpektovaní e, trhových zásad a tak ďalej. A nezab- nezabúdame ani na európske normy pri určovaní miest. Kolektívne vyjednávanie rozhoduje o mzdách a my sa naozaj snažíme, aby naši občania žili v blahobite. A preto sa samozrejme vždy pýtame na názor našich sociálnych partnerov. Je nesmierne dôležité dosiahnuť istú konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Neustále monitorujeme a prispôsobujeme mzdy a platy. Snažíme sa byť čo najflexibilnejší a podľa nás sa nám takto podarí podporiť aj podnikateľský sektor v našej krajine. V zmysle našej legislatíve nemôže dochádzať k diskriminácii na základe náboženstva či iných. Každý musí mať ten istý plat a zamestnávateľa Bulharsku to musia rešpektovať. Sme tolerantnou spoločnosťou a žiadne rozdiely v Bulharsku v tomto oblasti nie sú. Ďakujem pekne, Tomas Mann. Hat einen wichtigen Start gemacht. Als er die Europäische Kommission beginnen wollte, hat er gesagt... Na začiatku Juncker povedal, že chcem, aby EÚ dostal konečne sociálnu tvár aby bol občan v centre. My sme sa pokúšali o mnohé z toho a v mnohých oblastiach sa nám to nepodarilo vzhľadom na to, že mnohí občania sa odklonili, radikalizujú sa napravo jednoducho. To všetko je príliš také krátkodobé, môžeme sa len pokúsiť urobiť niečo s faktami. Čo sme robili? Sa Junckerov plán sa má postarať o to, aby sme mali investície, ktoré predstavujú pridanú európsku hodnotu. Alebo my v EP sme bojovali o realizáciu e, garancie mládeže, Európska iniciatíva pre mládež, aby sa pomohlo mladým, aby sa ukázalo, že nenecháme vás samých, je to dôležité, ale je to pridaná európska hodnota. A pán Manias, ešte jedna otázka na vás. Minulý týždeň som mal možnosť sa stretnúť e, spolu s kolegami z výboru premenu v Atenách. Stretli sme sa aj s ministrom financí a ďalšími a vidíme vašu ťažkú situáciu, ale máme taký pocit, že keď sú len úsporné opatrenia, tak sa to bere ako chudoba, ale keď musíme cítiť, že potrebujeme opatrenia na reformné programy, aby sa znovu investovalo, lebo rámcové podmienky sú v poriadku, máme aj z Nemecka príklad, tak tu vidíme, že je to v poriadku a je to dôležité. Zdieľam vašu pozíciu, nielen fiskálnu a nielen sa obmedzovať na finančné aspekty, to je dôležité, takže moja otázka, nie je potrebné, aby ste vo vašej krajine, ja viem, že je to ťažké, mali možnosť reformy vašich dôchodkových systémov. My to nerobíme, alebo nehovoríme preto, aby sme ponižovali Grécko, ale chceme dať ľuďom perspektívu, výhľad, aby videli, že majú penzie, ktoré sa dajú financovať. Čiže nie proti ľuďom, ale dať budúcnosť vašmu systému. A my to naozaj myslíme dobre, to vám môžem len potvrdiť. Ďakujem. A teraz Evangelos Baziakos. Amen. Veľmi pekne, pán predseda. Sme veľmi povďační za túto príležitosť. I ja by som podobne ako pán Manios chcel upozorniť na problémy Grécka počas tejto obrovskej ekonomickej krízy. Kríza zasiahla najmä mladú generáciu. máme 1,5 milióna nezamestnaných, teda 26-percentnú nezamestnanosť inými slovami. Mladí zasiahlo to najmä mladých ľudí. Tí sú veľmi dôležití vždy pre ekonomický rozvoj každej krajiny. Grécko je na svete krajinou s najväčšou nezamestnanosťou mladých je to samozrejme aj je to samozrejme kvôli kríze. Nezabúdajme však ani na krízu, ktorá sa teraz deje pri Grécku a v Grécku, ktorá súvisí s utečencami. Je nesmierne dôležité mať e, na zreteli potreby najzraniteľnejších vrstiev gréckej spoločnosti. To, to, to ale to ale kladie tlak aj na Európsku úniu. My sa naozaj snažíme našim mladým pomáhať a snažíme sa im zabezpečovať možnosti školenia, vzdelávania, poradenských služieb, tak aby sa po skončení škôl mohli uplatniť na pracovnom trhu. Máme samozrejme financovanie z Európskej únie. Grécko prijalo, Grécko prijalo mm, opatrenia na podporu mladých podnikateľov. Príjmame legislatívu za účelom povz- za účelom stimulácie zamestnávateľov, aby i oni príjmali do zamestnania mladých ľudí. Chceme nabádať e, v tejto súvislosti aj k sociálnemu dialogu. Napriek tomuto úsiliu, ktoré sme vynaložili, sme bohužiaľ výsledky nezaznamenali. Sme si vedomi toho, že treba urobiť viac. Európska únia musí efektívnejšie podporovať svoje členské štáty v tejto ťažkej situácii, ktorú, ako hovorím, má, ktorá, ako hovorím, má vplyv najmä na mladých ľudí. Potrebujeme sociálnu koéziu, ale i solidaritu, pretože ak nebude solidarita, krajiny ako Grécko neprežijú. Ďakujem. Teraz e, ešte vám chcem pripomenúť dvojminútový rečnícky čas. Teraz má slovo Vanda Gimrajš z Portugalska. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Reformy nem, musíme musím vám bohužiaľ povedať, že ehm, životná úroveň Portugalcov sa znížila a v celej Európskej únii tomu bolo podobne tak. Naša nezamestnanosť je okolo 18 Máme 4,5 milióna aktívnej populácie je bohužiaľ na podpore. Situácia je to neľahká. Máme aj veľa mladých, ktorí sú nezamestnaní. Až 35 našich mladých je nezamestnaných, čiže musíme vytvárať pracovné miesta a to je jednoznačnou prioritou. Mnohé pracovné miesta, ktoré i keď sú, tak sú pomerne nestále. Potrebujeme programy pre mladých. Naši mladí odchádzajú z krajiny To všetko má vplyv samozrejme aj na, aj, aj na, aj na štát, na, na celý systém. E, krajiny chudobnejú. Nuž štruktúralne reformy nemôžu byť inkluzívne bez toho, aby samozrejme na tom participovali jednotliví sociálni partnery. Ja sa domnievam, že by bolo treba vytvoriť eh, dobré podmienky pre fungovanie takýchto sociálnych inštitúcií. V zásade tie investície nezabúdajme, nezabúdajme, že to všetko vedie k chudobe, k nerovnosti a bohužiaľ tá situácia je neudržateľná v mnohých krajinách. Ak pôjdeme týmto smerom, ako môžeme hovoriť o trojitom A? To predsa nie je možné. Ďakujem veľmi pekne. Pani Laura Adžia, poslankyňa parlamentu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som ak je sociálnou tvárou tá, ktorú prezentuje program e, súčasnej komisie pána Junckera, tak e, si potom želajme, aby tá, toto legislatívne obdobie rýchlo uplynulo, pretože v skutočnosti e, v skutočnosti je tento program veľmi vzdialený tomu, čo sa v súčasnosti deje v Európe to som skonštatovala veľmi fakticky súčasnú situáciu. Príklad Grécka je až emblematický. Vidíme na tom, ako, ako úplne tieto programy vymazali z povrchu zemského sociálne štruktúru, štru, tieto štruktúry a jednoducho viedli k naliehavej situácii. A podľa mňa jednoducho tieto programy sú veľmi, veľmi ďaleko od reality. Ale dobre, už nehovorme o trojitom, štvoritom, petoritom a začneme konečne reagovať priamo ja to tu budem vždy hovoriť. Neporovnávajme. Um, pán Juncker porovná, porovnal Grécko k lietadlu, ktoré horí, a e, štrukturálne reformy porov- nazval jediným nástrojom, ktorý môže pomôcť. Sú, je, situácia je naozaj naliehavá. Potrebujeme konkrétne odpovede. Všetko ostatné sú len reči a naozaj nikomu nepomáhajú a určite nie populáciám, ktoré hľadujú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Nun folgt Filip Teraz Filip Koldery z Francúzska. Merci, monsieur le, le président. Ďakujem veľmi pekne. Hospodárska a menová únia mm, ak jednoducho budeme aj naďalej tu mať isté nerovnováhy, tak tá kríza tu pochopiteľne bude panovať i naďalej. My sa domnievame, že zbližovanie konvergencie je dnes nevyhnutné, najmä i pokiaľ ide o mzdy. Problémom je, že dnes v eurozóne mena už nie je nástrojom konkurencie, ale len mzdy sa môžu stať nástrojom pre konkurencie schopnosť nástrojom schopnosti medzi krajinami. Ak chceme tomu predísť, musíme prispieť aj k zbližovaniu na e, úrovni miest. To, čo navrhuje komisia, predstavuje prvý krok, ale podľa nás treba zajsť, zacha- zajsť i ďalej. Otázka minimálnych miest je niečím, čo súvisí s, so základom sociálnych práv, tak aby všetky štáty, vo všetkých štátoch bola minimálna mzda. Aj v rámci doporúčení pre európsky semester komisia predkladá do, odporúčania, ktoré sa týkajú pracovného trhu a mala by tak konať aj pri otázke platov, pri nízke platy, aby jednoducho bolo možné na ne poukázať, aby sa zabránilo, aby sa predchádzalo mzdovému dumpingu. Táto otázka, táto, to, táto otázka musí byť tiež predmetom riešenia. Potrebujeme európske monitorovacie stredisko, monitorovací systém, do ktorého by boli členské štáty zapojené, e, samozrejme e, spolu s komisiou, tak by sme mohli lepšie ošetriť a integrovať mzdovú politiku. Ďakujem, ešte sa dvaja hlasia o slovo, preto to budem mať časovo natesno a už nebudem príjmať ďalších e, záujemcov diskusiu a tým pádom budem môcť sa zmestiť do času. Teraz má slovo Rita Miller z Fínska.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 je bohužiaľ smutné, že v mnohých krajinách sa na to zabudlo. Nezamestnanosť, najmä nezamestnanosť mladých, je e, témou, ktorá sa na schôdzi objavila. Ide o najhorší spoločenský problém. Zabraňuje totiž rozvoju spoločnosti a prispieva k diskriminácii čo v konečnom dôsledku predstavuje ešte viac nákladov pre spoločnosť. V Európe máme veľa víziev. Jednou z takýchto víziev je, je migrácia, je a na pracovný trh prichádza veľmi veľa e, osôb. Nie je jednoduché integrovať všetkých. Zároveň si však musíme pripomenúť, že, táto situ- že túto situáciu nemožno zneužívať. Ne- nemôžeme, nemôžeme vytvoriť dvojitý pracovný trh, aby sme mali nízkonákladový trh, kde budú pracovať migranti a druhý pre tých ostatných. Nuž, otázka si určite vyžaduje spoločné kroky zo strany Európy odbory a pracovníci sú v zraniteľnejšej situácii, pretože ekonomická situácia je takisto veľmi krehká. Jednoducho ani toto nemôžeme zneužívať. Musíme, eh, musíme si byť vedomí toho, že um, takýto pracovný trh, kde sú odbor, kde sú pracovníci, to je vlastne našou silou v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Danuta Jazovlecka. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Ja absolútne... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa úplne zhodujem s pánom Engel, ktorý hovorí o tom, že spoločné veci sa musia vrátiť e, do stredovodu Európskeho domu pracovný trh na svete, aj v Európe sa mení a aby sa tak stalo aj my, musíme zmeniť eh, E, ak chceme e, tvoriť e, túto spoločnú politiku v Európe, musíme sa snažiť o tieto zmeny a musíme tiež vykonať isté zmeny. Pán Hendl, šéf výboru zamestnanosti, povedal, že európske práva aj národné práva jednotlivých členských štátov obsahuje celý súbor definícií a E, zvratov a výrazov, ktoré e, majú veľmi široký význam a e, umožňujú samovolnú a často nejednoznačný výklad a tiež aj prehnaný nadmerný výklad, napríklad social dumping a precarious jobs. To sú slova a významy, ktoré majú veľmi širokú definíciu, ktoré umožňujú svojvoľný výklad a chcem e, požiadať, aby sme sa zamysleli nad tým, či e, by e, účely rovnakého pochopenia spoločného výkladu. Bolo dobre vyhnúť sa používaním tých výrazov, ktoré umožňujú svoj voľný výklad, pretože my to právo pripravené pre našich občanov, oni ho musia plniť a musí byť čitateľné a to rovnako pre 28 členských štátov. Chcem tiež podnetiť k tomu, aby sme pri tých zmenách, ktoré nás čakajú, zmenili tiež definovanie problémov. Ehm, pre Európu je veľmi dôležité zväčšenie zamestnanosti a veľmi často problémy, ktoré sú spojené s týmto zväčšením zamestnanosti, definujeme ako boj proti nezamestnanosti, čo pre nás často ehm, znamená, ehm, že my to chápeme tak, že akými činnosťami podporiť ľudí bez zamestnania rovnaký problém, teda e, zvyšovanie nezamestnanosti, môžeme e, e, riešiť s inou definíciou. Boj o nové pracovné miesta, teda budeme myslieť na iné činnosti, ako podporovať malé stredné podniky, rodinné podniky, aby vytvárali nové pracovné miesta, pretože to sú oni, kto tvoria nové pracovné miesta. Hovoríme o e, stálom vzdelávaní. Ja si predstavujem 20-ročného, ktorý e, končí školu a e, chce byť samostatný a pracovať a my mu hovoríme, že má sa neustále vzdelávať. Hovoríme o neustálom rozvoji profesnej kariéry zmena definície z spoločnej politiky môže viesť veľký prospech aj veľa zmien a k tomu vám chcem podnetiť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Udo Špírke zo Slovenska, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Pozdravujem vás, kolegovia. Európska únia nebola pripravená, ochotná akceptovať e, hospodárskú recesiu v rozmere, ktorý nastal. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že sociálne pomery všetkých, e, sociálna situácia všetkých vrstiev v Európe sa zhoršila. Ja chápem EÚ ako integráciu rovnoprávnych národov s citom pre sociálne práva všetkých. Európa, Európska únia musí e, stáť na sociálnych právach, inak nebude Európska únia. Ten e, rating trojnásobného A je dobrá politika, dobré východisko, ale ja si pritom želám väčšie ambície, ambicioznosť pri realizácii. Hospodárska úspešnosť, hospodársky úspech a sociálna spravodlivosť môžu existovať len vtedy, ak sa budú rešpektovať všetky sociálne práva. Keď by som sa mal vyjadriť e, hospodárskou nomenklatúrou, tak by som povedal, že mám dosť monetárnej, úzkoprsej hospodárskej politiky opatrení. Máme dosť opatrení. Stačilo nám, opatrenie, stačili nám opatrenia, ktoré zhoršujú postavenie pracovníkov. Sociálna politika je samozrejme aj politikou zamestnanosti, politikou mládeže, politikou rodiny, rodinnej politiky, ale takéto politiky nemôžu smerovať k tomu, že by sa kvôli hospodárstvu zhoršovali sociálne práva pracovníkov. Milí kolegovia a kolegyne, nachádzame sa v dileme. Na jednej strane všetci hovoríme, že chceme silnejšiu sociálnu Európu a na druhej strane presne vieme, že máme rozdiely medzi žiadosťami sociálnej politiky, ktorá by mala prebiehať v národnom rámci a, ktorá, a preto to nie je ani otázka európskej úrovne, tá otázka sociálnych odvod alebo práv. A keď to o tom tu hovoríme, tak vytvárame pozadie pre rokovania. Napríklad, či ide o správy pre konkrétne krajiny, alebo o požiadavky, ktoré sa kladú na krajiny. A takto sa tvoria požiadavky, formulujú ich európske inštitúcie, ktoré odporujú sociálnej Európe a to, čo naozaj potrebujeme, je diskusia o tom, ako si predstavujeme sociálnu Európu, a ako by tu mohli spolupracovať národné parlamenty a EP. Ak ďalej dovolíme, že vlády v rade budú zastupovať celkom inú politiku a povedia, nešlapte nám na pety, sociálna politika, to je to sme my za to zodpovední, boj proti chudobe, to sme my zodpovední, vy si robte svoje, my sa nedostaneme ďalej lebo nám chýba základný prvok a to je solidarita, ktorú potrebujeme, ak to chceme zrealizovať bez ohľadu na to, v ktorom regióne EÚ žijú. Ľudia majú právo na to, aby sa im pomohlo prekonať chudobu. My už nehovoríme o cieľoch Lisabonskej stratégie, na tie sa zabudlo, tie sa odsunuli my dovolíme porušovanie základných práv a dovolíme požiadavky, ktoré vedú stále viac viac tomu, že ľudia sú stále chudobnejší. Trojité a Junckera je v poriadku, ale otázka je, kedy budú konkrétne kritéria merateľné ciele na tejto ceste. To je to rozhodujúce, o to sa musíme zasadiť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Adrian Solomon z rumunského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako pán Manios povedal, po kríze úsporné opatrenia nevyriešili naše problémy, zhoršili ich a v Rumunsku vidíme niektoré z prvých krokov, ktoré sa prijali v oblasti sociálnej ekonomiky ale v roku 2010 došlo k zníženiu platov o 25 v štátnom sektore, došlo k zamrznutiu dôchodkov, minimálna mzda bo sa tiež zamrzla, ale problémy pokračovali a potom v roku 2012 došlo k zvýšeniu platov a e, k e, reindexácii dôchodkov. V roku 2015 Rumunsko dosiahlo takmer 4% mieru rastu, čo ukazuje, že ak si premyslíte svoj prístup k mzdovým politikám v rámci EÚ, tak môžete dosiahnuť ekonomický rast. A teraz hovoríme o týchto e, radách konkurencieschopnosti, to je nová myšlienka, a videli sme správu vice, e, podpredsedníctva, podpredsedu, ale o čo ide? Ide o kontrolu miest. A to sa zdá, že to je tu na kľúčovým cieľom, keď hovoríme o konkurencieschopnosti. Hovoríme o monitorovacích mechanizmoch pre mzdy a nezo- a zohľadníme aj národné faktory. Jednoducho ide o to, aby sme definovali koherentnú stratégiu pre konkurencieschopnosť. Obávame sa nákladov na trhu práce, dopadu na mzdy a zúženie priestoru na vyjednávanie miest v rámci e, e, rokovaní medzi sociálnymi partnermi, vyjednávania medzi sociálnymi partnermi. Štruktúralne reformy rovnako aj o tom sa hovorilo. My si myslíme, že to sú škodlivé opatrenia. Nemyslíme si, že dokážeme vyriešiť problém nezamestnanosti bez toho, aby sme posilnili domáci dopyt, ale dopyt narastie len ak budete mať lepšie e, rozpočtové prostriedky. Sledujú sa politiky dopytu a ponuky, čo vytvárajú, ktoré vytvárajú väčší, väčšie otvorenie nožnosť, nožnic medzi mzdami a ziskami medzi členskými štátmi v rámci členských štátov. Vidíme tu narastajúcu nerovnosť a aby sme dosiahli udržateľný rast, musíme mať inteligentnú voľbu medzi ľudským kapitálom a štrukturálnymi reformami, ktoré posilnia celkový dopyt. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Alberto Montero zo Španielska. Zoberiem to, máte Nemčinu. Alberto Montero. Ja. ja. Eh, buenas tardes, muchas gracias, presidente. Dobre popoludne. Ďakujem, pán predseda. Nemyslím si, že sa dá hovoriť o, o jednom sociálnom modeli európskom. Máme spoločný trh, máme spoločnú menovú politiku a máme aj veľa ďalších vecí, ktoré sú spoločné, ale nemáme spoločný sociálny model. A nedok- ne, ne, nemyslím si, že ak by sme chceli skonštruovať takýto spoločný model, tak môžeme vychádzať z toho, čo existuje. A ešte okrem toho si želať, aby takýto model konal v prospech pracujúcich v našich krajinách. Ale predpokladajme na chvíľku, že takýto model existuje. Počas uplynulých rokov sme boli svedkami toho, že európsky sociálny model sa deštruuje v dôsledku politik, ktoré, ktoré majú konať proti kríze. A vytvárajú sa medzinárodné rozdiely v rámci Európskej únie, ale vytvárajú sa rozdiely aj v jednotlivých krajinách. Takýto pilier nemôže pokročiť, ak nebudeme mať na zreteľ to, čo sa deje na pracovnom trhu. V, moj- mojej krajine, v Španielsku, e, sme boli svetkami dvojitého šoku a dosiaľ sa to nevyriešilo. Jednak ide o kvantitatívny šok, pretože viac ako 7 rokov je u nás nezamestnanosť vyššia ako 20 ehm, Bez toho Ehm, je to veľmi blízko grécké, grécké miere nezamestnanosti a počet hodín sa nezvyšuje, i keď e, najímame zamestnanca. Na druhej strane, ale je tu i kvalitatívna zmena, pokiaľ ide o nestálu prácu, pokiaľ ide o pracovníkov, ktorí nemajú dostatočnú mzdu na to, aby vyžili. Ja si myslím, že nemôžeme nemôžeme musíme nájsť jednoducho istý priestor, aby sme sa pozreli na to, ako vyzerajú sociálne dôsledky v dôsledku hospodárskych politik. Ďakujem. Lampros... Ďakujem. A teraz Ramos Fortunis. Epe. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz sme si vypočuli znovu toho budeme, budeme a musíme, zvyčajný typ e, po, jazyka politikov, ale v praxi sa nič nerobí, čo by nám pomohlo dostať sa z tejto slepej uličky, v ktorej sme sa ocitli. Hovorili sme, odsúhlasili sme, prišli sme s návrhmi, aby sme našli riešenia pre nezamestnanosť mládeže, všeobecne nezamestnanosť. Ale ako to vyzerá v praxi? všetky členské, nie všetky členské štáty majú možnosť implementovať tieto programy. Teraz už 5 rokov je Grécko pod e, takýmto úsporným programom a grécka vláda musela teraz úplne e, vyplatiť veriteľov. Vidíme nezamestnanosť, ktorá rastie do oblakov, sociálne istoty zmysly, zdravotníctvo sa zrútilo, vykorisťovanie pracovníkov, pružné pracovné formy, to všetko existuje. Čo, aký zmysel majú ciele, ak ich nedokážeme zrealizovať a dosiahnuť? Musíme sa pozrieť na tú otázku sociálneho dumpingu, ktorý tiež existuje už nemáme žiadne kolektívne dohody. Pán Manio, žiaľ, vaša vláda nebojuje žiadnym spôsobom e, na to, aby podporila práva pracovníkov. Sľubovali ste mnoho pred voľbami a urobili ste presný opak. Najvyšší, e, najlepší vedci či farmári, všetci sú na uliciach Mla, najlepšie mozgy, vedci, mladí ľudia opustili krajinu a hľadajú prácu v cudzine. Ako môžete očakávať, že budete mať rast a rozvoj, keď máte takúto prípravu masívneho zdaňovania podnikov, čo ich prinúti zavrieť? Zabudli ste povedať, čo robíte so známym PSA, čo robíte so sociálnymi fondami, s dôchodkami? posledných 5 rokov opatrenia nefungovali a ostatné krajiny, najmä Nemecko, chcú pokračovať v tejto strašnej ceste, ničiacej ceste pre Grécko. A teraz Európsky parlament, za Európsky parlament ďalší kolega. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani Sanders e, za Európsky parlament hovorí. V mnohých európskych krajinách EÚ EU je to tak, že obyvateľstvo trpí, majú nezamestnanosť, chudobu e, a je potrebné e, dodať Európe viacej sociálneho rozmeru. Na to sa dneska zabúda. A okrem toho je treba zlepšiť koordináciu medzi členskými úrovni EÚ. Vytvorili sme celú, celý rad nástrojov na boj proti nezamestnanosti mládeže, chudobe, dlhodobej nezamestnanosti, aj na podporu mobility na európskej úrovni. A mám tak chuť položiť ešte jednu otázku. A síce samozrejme, že Európa má svoju zodpovednosť, ale akým spôsobom sa tieto nástroje využívajú v jednotlivých členských štátoch? Využívajú ich naozaj? Akým spôsobom plnia, e, sa plnia špecifické odporúčania v jednotlivých členských štátoch? Aké reformy sa realizujú na národnej úrovni? Toto sú podľa mňa otázky, ktoré si vyžadujú odpoveď. A po druhé, A okrem toho nemôžno stavať proti sebe sociálny pilier a ekonomický pilier. Potrebujeme totiž obidva. Sociálny pilier sa musí opierať o ekonomický pilier a to znamená, že ekonomický pilier vlastne znamená pomoc podnikom, aby vytvárali pracovné miesta a aby stimulovali ľudí k podnikavosti, aby zakladali podniky firmy. To sa musí tu sa musí doplňať európska a národná úroveň a sociálny rozmer s podnikaním, tak dokážeme vytvoriť blahobyt za pracovné miesta a pomôžeme európskym občanom nájsť e, cestu k európskemu projektu. Takže toto boli účastníci diskusie. A teraz by som požiadal obidvoch prednášateľov, aby každý povedzme po dva a pol minúte sa mohli vyjadriť k tomu, čo tu zaznelo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hovorilo sa tu o rôznych témach. Na tom sme sa aj dohodli. Dohodli sme sa, alebo zhodneme sa v tom, že sociálny komponent treba zohľadňovať a že hospodársky rozvoj musí kráčať ruka ruke so sociálnym rozvojom, že potrebujeme zachovať sociálny dialog. A niekde ho treba aj zlepšiť. A trh s dvomi rýchlosťami to takýto scenár by znamenal znevýhodnenie tých, ktorí strácajú najviac. Sociálny aspekt, sociálny rozmer v EÚ by už mohol vzniknúť, by už mohol tu byť na základe charty z roku 1998, to je charta základných práv pre zamestnancov to bolo ešte pred Maastrichtskou zmluvou, ale to sa vlastne nezrealizovalo. Nedostalo sa to plne do praxe. A už roky existuje proces, ktorý sa privermi zameriava na hospodárstvo a e, e, vyvážený rozpočet. A teraz máme nedostatok dôvery a všetky tie veci, ktoré sme už dávno chceli mať, sa, budú, sa realizujú teraz oveľa neskôr, alebo sa budú môcť realizovať oveľa neskôr, lebo nám tu chýbajú určité zmluvné veci. Ako som povedal, máme napríklad záruku pre mládež, ale kým takéto opatrenia zaberú, to chvíľu trvá. A Všetko musíme vidieť z dlho a strednodobého hľadiska. Je tu totiž mnoho faktorov, ktoré zohrávajú úlohu, napríklad e, vzdelávanie, školské vzdelávanie a odborná príprava. Ak podniky nebudú tvoriť pracovné miesta, tak sa môže stať, že dojde k nárastu E, nedôvery alebo bude nedostatočný sociálny dialog. A teraz nastala doba, teraz je ten správny čas, teraz si asi občania uvedomujú, že Európa kladie väčší dôraz na sociálny aspekt a že to bude mať z dlhodobého alebo strednodobého hradiska pozitívny dopad. Musím povedať, že to, čo povedala pani Jožbieska, to môžem podpísať. Musíme jednoducho vyslať eh, jasné posolstvo členským štátom, že parlament má odporúčania a že realizácia krajinách, štátoch musí byť, dobrá, musí byť jasná a dobre štrukturovaná. Myslím si, že to je jasné posolstvo. E, toto musíme vyslať. A musíme jasne povedať, že parlament aj komisia chcú zmenu, chcú sociálnejšiu Európu a nechcú sa zameriavať len na ekonomickú stránku. To je ten smer, ktorý musíme ísť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo Sovi. Ďakujem pekne za to, že ste mi dali čas e, navyše. Chcem začať s jednou pripomienkou, že ja odídem z dnešného a zajtrajšieho zasadnutia s e, väčšou väčším optimizmom ako predšerom. Vypočul som si kolegov z rôznych štátov s rôznymi politickými názormi, ktorí vyjadrili veľmi vážne veci. Ale tento pozitívny dojem vytvorila tá skutočnosť, že veľa ľudí z rôznych štátov pochopilo, že grecký experiment zlyhal a toto e, musí sa zapísať do histórie ako lekcia pre nás všetkých, e, ktorí som si vyhnúť a ehm, to e, potom nadvezuje na lekciu od kolegu Mana s takýmto historickým menom. Reformy v sociálnej sfére sú explozívne, pretože sme postupili s týmito reformami, aj keď niekto hovoril, že nič nerobíme, ale my robím. My ako vláda eh, reformujeme najprv v našich inštitúciách, pretože v Grécku sociálny systém Viete, že o tom diskutujeme od 90. rokov, eh, nie teraz v kríze. Hovoríme, že to bolo úplne neortodoxný systém. Boli tu rôzne fondy sociálneho zabezpečenia a v závislosti od väzieb, ktoré ľudia mali z vládov a o ktorom odvetví pracovali, na nich platili rôzne opatrenia. Keď sa pozrieme eh, na eh, leteckú spoločnosť Olympic a banky a tieto veľké firmy, tie mohli predať kedykoľvek a mohli prepustiť eh, ich zamestnancov a e, ušetrili veľké sumy vďaka tomu. No a my potrebujeme reformy. Kritizujú nás za to, že e, sme podpísali tú dohodu v lete. My sme ju podpísali, aby sme neprišli o veľa peňazí. A e, my e, sa snažíme tiež zbaviť predchádzajúcich predčasných dôchodkov. Ľudia eh, predtým chodili do dôchodku vo, vyš, vo veku 50 rokov. Teraz eh, dôchodkový vek zvyšujeme a hovoria, že máme dve možnosti. Čo robíme? Máme medzorovo financovanie. Čo robíme? Eh, či budem krátiť dôchodky, alebo či vytvoríme iný dôchodkový systém my sme sa rozhodli pre e, tú druhú možnosť. A táto skupina občanov e, sa nemýli, ktorá toto vyhlasuje. Oni v zásade e, musia zhltnúť 6 rokov memoranda. No ja som počul z veľmi formálnych e, pozícií v MMF, že musíme opäť e, znižovať e, dôchodky. A čo robíme? My zoberiem peniaze e, od dôchodcov, ktoré sú pod priemerom e, dôchodkov e, v EU. Takže my zoberieme tie fazulky len na to, aby sme splatili tieto pôžičky a tie peniaze odídu z našej ekonomiky a keď odídu z ekonomiky, čo sa stane? Stratíme ešte viac pracovných miest, takže čo to znamená? znamená to, že systém sociálneho zabezpečenia bude ešte viac postihnutý, takže na to treba reformy. Je to grécke slovo, ale v zásade my sa nesnažíme všetko pozametať e, pod koberec. No, kríza prichádza, dlhá kríza, alebo ako to chcete nazvať, no kto zaplatí za túto krízu? Je to Európa, ktorá chce mať e, sociálnu tvár, alebo nie? Ak áno, tak pokračujeme v tomto boji. V zásade 90% gréckého obyvateľstva e, platí masívne za túto krízu. Ďalších 20 e, nič neplatilo, alebo mali z toho prospech. Takže musíme nájsť e, tých 10 obyvateľstva, ktorí e, nič nezaplatili, aby mali sa prospech a prinútiť ich, aby oni zaplatili. To musím robiť, ale v zásade sú to rôzne názory. Liberáli hovoria, že ničím Európu, alebo čo zostane, že príde krajná pravica, nie. Musíme byť opatrní v tom, čo robíme je tu ľavicová ideológia, ktorú teraz máme. No možno nakoniec sa vrátime k národným štátom. A to vzniklo, to spôsobilo svetové vojny. A to nechceme, nechceme aby e, opäť e, začala svetová vojna. Každý tu vidí obmedzené um, politiky veľkých síl, ktoré majú kapitál a um, musíme si byť to vedomi a musíme bojovať na tomto fronte. Ďakujem. Tým sme uh, e, ukončili. panel a chcem sa poďakovať uh, týmto diskutujúcim a um, chcem ešte zaďako, poďakovať e, odchádzajúcim e, diskutujúcim a privítať nových e, diskutujúcich v našom paneli. Ja som vďačný mojej podpredsedničke, ktorá mi pripomenula, že musíme presne formulovať, čo máme na mysli pod konkrétnymi pojmami. No, máme e, v jednom prípade e, presné číslo na základe definície OECD, že v Európe teraz e, žijú 52 miliónov ľudí pod hranicou chudoby. A myslím si, že v tejto diskusii niekedy musíme pozrieť e, istým smerom, ale e, otázka chudoby nie je len otázka, ktorá nastáva v tzv. krízových štátoch, ale aj v samotnom Londýne e, žije e, 27% ľudí pod hranicou chudoby. Tiež podľa definície OECD. To znamená, chudoba je e, hromadný jav, ktorý e, zistíme v Európe a myslím si, že posledné roky dokázali, že pokus opraviť ekonomiku na úkor alebo náklady ľudí nefunguje. Vedie to k tomu, že ľudia strácajú dôveru a že sa odklania nielen od EÚ, ale od politiky a v najhoršom prípade od demokracie. To musí byť dôležité v našom ďalšom pozorovaní a je to dôležité aj v otázke sociálnej politiky a politiky zamestnanosti eh, na úrovni EÚ, aby sme to videli ako mm, podradnejší eh, vedlejší produkt eh, lepšej ekonomiky a lepšej konkurenceschopnosti, ale aby sme e, definovali e, toto ako samostatný vlastný pilier európskej politiky. A preto e, je dôležité, aby sme to s komisiou intenzívnejšie prediskutovali, ako aj medzinárodnými úrovňami a národnou úrovňou, ako sociálne štandardy môžu konkrétne vyzerať, ktoré nebudú minimálne štandardy, ale budú to štandardy, ktoré e, budú definovať e, ich vývoj smerom nahor. Myslím si, že každému je jasné, že ekonomiku ne, e, dokážeme e, budovať e, a opraviť e, len e, na sociálne náklady, ale že na to treba aj verejné, aj súkromné investície ktoré prenesú novú prácu a k tomu chcem doplniť, že prácu, z ktorej e, možno žiť a to e, trvalo a e, nebyť odkazaný na e, štátne príspevky a e, v tomto zmysle eh, chcem sa odkázať na ehm, plán Žana claude investície pre Európu, ktorý bude vystavený kritike dnes aj zajtra. Eh, tento potrebuje eh, spoločné úsilie investícií do ehm, práce, do strategických investícií, do vzdelávania, do výskumu, do inovácií, to je všetko správne, ale na to hm, treba spoločné európske úsilie a o to budeme hovoriť e, v ďalšom paneli diskusii a k tomu e, srdečne vítam Brigitte von der Burg, e, to je predsednička sociálneho výboru a výboru pre zamestnanosť z holandského parlamentu. A vítam Jaroslava Zavodila, ktorý je tiež vedúci výboru pre sociálne veci čes Kej Vítajte. A tým nastupujeme do diskusie. e, Najprv má slovo um, Brigitte. Um, Nech sa páči, prvá prednáška. Dear Chair, and colleagues of the European Parliament and other Vážení um, kolegovia um, Európskeho parlamentu, národných parlamentov, téma dnešného um, popoludne je dôležitá pre holandskú snemovňu e, reprezentantov. V e, e, mojom práve chcem riešiť štyri témy. Najprv meniaci sa svet a výzvy, ktoré máme, a po druhé úloha múdrych miest a regionov, potom dôležitosť začínajúcich podnikov a napokon príležitosti a výzvy robotiky. Najprv meniaci sa svet a výzvy, pred ktorými stojíme. Ekonomika Európskej únie sa pomaly zotavuje a e, od riešenia krízy teraz sme sa priorientovali na budovanie pracovných miest e, a aj z diskusí, ktoré ozneli, to vyplýva, ale najprv si musíme uvedomiť, že spoločnosť a pracovný trh nie je rovnaký, ako bol pred krízou. E, značne sa zmenil a podľa mňa musíme meniť naše myslenie a ako získať viac e, mužov a žien do práce. A e, musíme tiež e, hovoriť o tom, ako plniť stratégiu EU 2020. Musí byť stratégia na európskom trhu, aby ponuka pracovných síl sozhodovala s e, dopytom po nich. A v Holandsku e, sú vzdelávacie zariadenia aj zamestnanci, zamestnávateľi a stimulovaní, aby vytvárali vzdelávacie programy, ktoré budú viesť e, k vzdelaniu, ktoré správne pripraví študentov na budúci pracovný trh. Správne vzdelaná pracovná sila a študenti, ktorí boli naučení podnikateľským zručnostiam, E, spôsobuje, že štát je priťažlivý pre podnikateľov, aj pre centra excelencie aj pre začínajúce podniky. Aby sme ďalej zlepšili e, možnosti mladých ľudí na pracovnom trhu, holandská vláda e, uzatvorila dohodu s organizáciami zamestnancov aj zamestnávateľov, aby vytvorila viac ako 10 tisíc pracovných miest v výukových pracovných miestach, hlavne pre týchto mladých ľudí a napokon si myslíme, že tá osobitná e, minimálna mzda pre mládež, ktorá má v Holandsku, e, dáva príležitosti pre mladých ľudí a vydložila im hladký vstup na trh práce. Ďalej k úlohe múdrych miest a regionov. Spolupráca podľa nás je kľúčom pre tvorbu pracovných miest. Holandsko sa domnieva, že mesta, a my nie sme taký veľký štát, takže máme môžeme veľa a mám, môžeme teda, veľa, máme niekoľko miest a potom máme celý štát, celú krajinu. Ale aj e, väčšie regióny môžu e, stimulovať e, rozvoj inovácií aj e, zamestnanosť. A e, mestský a regionálny rozvoj e, spočíva v kombinácii e, orgánov a zariadení, ktoré pomáhajú e, nájsť firmám správne umiestnenie, alebo, ale aj univerzitám, ktoré investujú do inovácií a do vzdelávania našich budúcich pracovných síl a tiež e, vytvárajú pracovné miesta. Oni spolu vytvárajú e, múdre mesta a chcem spomenúť Eindhoven, ktorý je dobrý príklad v Holandsku, ktorý má zavedenú takúto kombináciu. Eindhoven je mesto na juhu Holandska, v ňom sídlia viaceré holandské firmy ako Philips a SML. V 2011 region okolo mesta Eindhoven um, bol vyhlásený za najmúdrejší region na svete tým, že je tam e, inteligentná komunita, ktorá sa vytvorila. A e, začínajúce firmy e, sú dôležitou hnacou silou inovácie. A takisto sú to aj múdre mesta. Aby sa uľahčil tento e, vývoj vlády, e, musia e, pracovať v blízkej spolupráci s univerzitami, školami a podnikateľmi. Ďalej dôležitosť začínajúcich podnikov. Ako všetci viete, mnohí ste povedali, že rodinné firmy a aj malé a stredné podniky sú dôležité na tvorbu pracovných miest a takisto sú aj sa podniky. Jeden eh, z uh, dôležitých iniciatív je uh, pre začínajúce podniky sú holandská iniciatíva Delta, uh, ktorú založil bývalý Európsky komisár Milly Krups, ktorý je navrhnutý na to, aby poskytoval pomoc pre um, začínajúce podniky. Bol organizovaný festival, bude organizovaný festival, kde budú e, spojení investori a zväčšené firmy a budú tam e, veľmi podnetní e, prednášajúci na tomto festivale ako riaditeľ Apple Tim Cook a riaditeľ a spoluzakladateľ Uber pán Tomis Kalonič a riaditeľ Alibaba Jack Mail. A bez pochyby oni dokážu inšpirovať aj naše začínajúce podniky. Pred e, pár týždňami Bill Gates našiel náš štát a Stretol sa s veľkým počtom začínajúcich podnikov, ale aj s poslancami holandského parlamentu a hovorili o inovácii v súkromnej sfére. Keď e, sa stretávajú s vedúcimi svetovými firmami. Ehm, začínajúce podnikatelia majú e, ďalšie príležitosti, aby získali financovanie. Banky e, sú prísne pri financovaní e, začínajúcich firiem, tak je to pre nich inšpiráciou a umožňuje im to rozhadzovať sieť, ale tiež získať financovanie. Holandský parlament snehovňa reprezentantov teraz odhlasoval agendu pre začínajúce podniky a tam eh, sa mm, vyslovil za zlepšenie podnikateľskej eh, klímy a sprístupnenie financovania. Tiež by ste eh, mali posudzovať pojem crowdfunding. To je šľubný alternatívny spôsob, ako financovať začínajúce firmy a vytvárať pracovné miesta. E, výbor e, v holandskom parlamente e, organizoval okruhly solo o tejto téme a poslanci diskutovali o spôsoboch, ako zlepšiť možnosti a výzvy krát financovania spolu s podnikateľmi a holandskými do, orgánmi dohľadu. A parlament tu e, stimuloval výmenu myšlenok a e, skúsenosti a nakoniec e, k príležitostiam a výzvam robotiky v neposlednom rade. Aby sme mohli naďalej mať prospech s inovácií a s aktivity začínacích podnikov. musím si uvedomiť, že svet sa stále viac digitalizuje a technológia a robotika bude mať určite vplyv na naše hospodárstvo a hlavne na náš pracovný trh. Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci holandského parlamentu sa rozhodol, že nebude čakať e, na to, aké budú dôležitosti, ale e, rozhodol sa financovať e, rozsiahly výskum, aby zistili, že aké výzvy a možnosti budeme očakávať od istého technického vývoja. A my sme realizovali výskum, ktorý sledoval minulosť e, a významné technologické zmeny v čase a aké boli ich účinky. A e, z toho môžeme predvedať, e, kto budú tentokrát výťazí, aj tí, kto sú porazení. A tentokrát môžeme predpokladať, aké sú výzvy a príležitosti pred nami a ako ich prispôsobiť tak, aby pre nás všetky boli prospešné. Otázky, ako máme napríklad e, očakávať, e, že programy vzdelávania budú stimulovať mladých ľudí, aby si vhodne e, vybrali odbory štúdia, napríklad aby sa nezamerali na psychológiu, ale aby si vybrali IKT alebo technológiu ako štúdium, alebo tiež ako posilniť odborné vzdelávanie mladých, ako sa zamerať na sociálnu a právnu ochranu ľudí a zamestnancov, ktorí môžu byť ohrození. Toto môžeme tu robiť veľa vecí a my vedeme túto debatu v Holandskom parlamente, v mojom výbore a je to veľmi inšpirujúce so všetkými rôznymi politickými hráčmi. Ehm, ja sa teším na to, ako budeme spolupracovať a myslím si, že vzájomná inšpirácia aj vzájomné výzvy sú dôležité na konanie a prijatie zodpovednosti vo vašej vlastnej krajine a neotadľanie s rozhodnutiami, ktoré treba vysvetliť vášmu obyvateľstvu, sú kľúčom pre úspech pre hm, konkurenčný štát a EU a pre príležitosti vytvárania pracovných miest. No, Je to tiež podľa nás veľmi dôležité, aby sme mali medzi parlamentom spoluprácu tým, že sa budeme vymieňať informácie o najlepšie postupy medzi národnými parlamentami, ale aj medzi národnými poslancami a európskymi poslancami. A takto budeme môcť e, posilňovať demokratický dohľad a kontrolu, ale tiež e, mať prospech s so vlastných e, nápadov a poučiť sa z vlastných e, zlyhaní. Možno e, najlepšie sa poučiť z chýb. Ja som tiež bola podnikateľka, keď urobíte chybu, tak sa poučíte najlepšie. Dúfam, že som prispela do dnešnej debaty a teším sa na to, čo si počujem od kolegov a vašich vyjadrení v tomto výbore. Srdečná vďaka Brigitte Vandenburg za um, prvý prejav a um, upozornili ma na to, že Jaroslav zavadil. Je ja len predseda výboru, ale dlho bol predseda odborov v Konfederácii odborových zväzov ako um, kolegu a e, odborára vás e, vítam e, osobitne rád. Jaroslav, nech sa páči. Sedím vedľa svého. Je veľmi príhodné, že teraz sedím vedľa svojho sociálneho nepriateľa, ale myslím si, že si rozumieme byť či neby, nebyť, kedysi povedal Hamlet a na príklade Českej republiky by som chcel uvieť, ako sa situácia vyvíjala u nás v časoch krízy a tesne po kríze, čo sa udialo, čo nie a prečo sa to všetko udialo tak zle. Myslím si, že kolegyňa z Fínska uviedla, že sociálny a ekonomický rozmer by mali z ruka v ruke. Tomás povedala, ja som teda samozrejme po celý odborársky život vyjednával, hovorili sme tomu tak, že hľadáme sociálno-ekonomické optimum. To presne vyjadruje to, čo tu už zaznelo, aby existovala vyváženosť a keď sa odíde od stola, aby sa bral, v, bral na zreteľ ten sociálny, ale i ekonomický rozmer. Keď došlo v Česku a inde ku kríze v roku 2009, Začali sa, začalo sa škrtať všade investície, mzdy, platy, dôchodky, všetko sa zmrazovalo. Hovorili sme, že škrtmi sa nepreškrtáme k prosperite, vláda tomu však neverila, škrtala ďalej. No a nakoniec vyškrtla aj samu seba, ale to bolo až v roku 2012 2013 Ale ja som sa chcel dotknúť skôr tých čísel. V roku 2012, zatiaľ čo časť Európy, alebo minimálne naši susedia, Slovensko, Polsko, Nemecko, všet, všade išlo HDP nahor, teda medzi 1,5 až 3 pri, u týchto štátov tak eh, Česká republika bola pod nulou. Práve preto, že sa škrtalo takýmto spôsobom a že sa vláda chovala takýmto spôsobom a boli s tým problémy. Vtedy bola nezamestnanosť u nás okolo 600 tisíc nezamestnaných, teda to je asi 10 A potom nastal čas, kedy bolo treba pristúpiť k náprave. Aby ste mali predstavu, dnes Česká republika, alebo teda v roku 2015, mala 4,4 Mm, mala rast HDP 4,4%, nezamestnanosť sa znížila o 140 tisíc na 460 tisíc. E, prečo to tak bolo? Masívnou podporou investícií, masívnymi opatreniami, ktoré sa týkalo, týkajú úradov práce, neviem, úrady práce, určite poznáte tento termín v Európe, úrady práce boli devastované v tých predchádzajúcich rokoch, museli, mm, zam, museli zamestnať nových ľudí, aby sa mohli zúčastňovať tohto procesu, aby mohli um, hľadať prácu tak, ako bol ich účel, aby sa znižila nezamestnanosť na tú úroveň, akú dnes máme, teda tých 6%. To je pomerne dosť nízka miera nezamestnanosti. Keď tak počúvam príbehy, ktoré sú neveselé. Je to smutný príbeh, keď e, ide o 20 a viac percentnú nezamestnanosť a hlavne a samozrejme, ak ide aj o mládež. Prijali sme celý rad opatrení, na ktorých participovali tieto úrady práce, či už ide o Mm, nejaké stimuly, aby zamestnávali mladých, starších, teda nad 50, 60 rokov. Môžem ďalej, mohol by som ďalej pokračovať. Najhoršia nezamestnanosť je nezamestnanosť, ktorá sa týka mladých a preto je dobré, že Európa sa týmto problémom zaoberá, ale otázka znie, aké sú výsledky. Tu väčšinou počujeme A, ale B už nepočuť, alebo len málo ako to vyzerá inde. Možno, že toto by bolo dobré si konfrontovať. Ako to vyzerá v Európe z hľadiska nezamestnaného teda štruktúrálneho hľadiska alebo u mladých či starších ako 50 rokov. Ako to vyzerá, možno nám chýbajú takéto informácie. No a čo sa týka parlamentu, či európskeho alebo národných parlamentov, my sme, keď sme vstupovali do EÚ, vstupo, podporovali mas, veľmi vstup EÚ, um, Českej republiky do EÚ a bol to správny krok. Euró, nie sme skôr Európanmi než tými, eh, odkiaľ pochádzame a boli by, ale samozrejme chceme, aby sa Európa udržala. Je tu tá krizová situácia s migráciou, ďalších, ďalšími problémy. momentálne to Českú republiku nepostihlo natoľko. My sme skôr takým tým tranzitom cez nás prechádzajú migranti do Nemecka a inde. Možno, že sa tam majú lepšie. Hovorím to na rovinu tak, ako to je, pretože sociálny systém u nás nie je taký, aby migrant... Ale ja sa pýtam, prečo keď to je, keď sa bojím o život, tak by som sa nemal až tak zamýšľať nad tým, že chcem ísť práve do krajiny, ktorá má veľké sociálne výdobytky, alebo teda či idem do krajiny, kde mi nič nehrozí. To mi trošku na tých migrantoch vadí a nejak si to nedokážem zrovnať v hlave. Prečo, prečo idú k vám do Holandska, do Švédska? prečo nezostávajú u nás. Je, ja sa nehnevám, ja len chcem poukázať na to, že je tu niečo Um, zvláštne a jednoducho ľudia hľadajú až tak dobre sociálne zabezpečenie, či, či teda hľadajú tak dobre sociálne zabezpečenie, keď im ide o život. Nuž. A pokiaľ ide o parlament, ja si myslím, že Európsky parlament je komplikované teleso a samozrejme bude komplikované naďalej a nebude jednoduché sa dohodnúť. Ja sa priznám, že, my, že nám stačí náš parlament, ktorý je podstatne menší. Uh, Máme oveľa menej frakcií, politických strán a e, riešime problémy teda pomerne obťažne, nie to ešte po trhu. A naozaj e, to je taký veľký mechanizmus. Chceli sme to, máme to, budeme to musieť podporovať. Európsky, budeme musieť začať tým, že Európsky parlament sa bude snažiť presadzovať veci, ktoré budú vylepšovať to v tom rámci, to, čo očakávame, aby došlo k zlepšeniu podmienok. Nejde tak ani o to, aby Európsky parlament dával nejaké čísla, ale treba vytvára, vytvára lepšie prostredie pre národné parlamenty, nemyslím tak pre činnosť, ale skôr pre ľudí, ktoré, ktorí žijú v tých krajinách. Hovorilo sa o vyjednávaniach, rádách kon- pre konkurencieschopnosť, zamestnanosť. Možno mať čokoľvek, pokiaľ vlády v konkrétnych krajinách nedokážu vytvoriť určité prostredie na to, aby nielen zamestnávateľia, ale aj odbory boli vnímané seriózne, tak sa k ničomu nedopracujeme. Môžeme sa potom o tom len rozprávať. U nás sa tomu hovorí inak, ja tu budem distingovanejší Čiže je to na všetkých týchto inštitúciách, aby dokázali vytvoriť prostredie, v ktorom sa nám všetkým nielen, že bude lepšie žiť, že sa budeme lepšie k sebe správať, ako so skupinou zamestnateľov podnikateľov, ako aj so skupinou zamestnateľov. Čiže o tom to je. A ak toto nebudeme dokázať nejakým spôsobom nastaviť, tak sme prehali tú bitku nie teda bitku o Grécko či o iný štát. Ja tu mám dobrého e, kamaráta z Grécka. Mohol by som sa baviť o Grécku hodiny, ale to sem nepatrí. Treba si to uvedomovať, že jednoducho sme na jednej lodi alebo nie. Ja si myslím, že áno, mali by sme e, si hovoriť aj nepríjemné veci, ktoré sú pravdivé, pretože len tak sa môžeme dopracovať tomu, čo som hovoril, že to hľadanie sociálne-ekonomického sociálne optima má tú správnu dimenziu, že dokážeme nájsť, že sa dokážeme dohodnúť aj na veciach, ktoré sú komplikované a zložité. O tom to je. Preto sme tu. Preto si myslím, že by sme sa mali takýmto spôsobom k sebe chovať a je to jedno, či ide o europoslanca alebo poslanca z národných parlamentov a každý k tomu môžeme prispieť svojim dielom, čiže hľadanie tej cesty, aby sme Európu zachovali. A nie je to jednoduché, vieme, aká e, je situácia teraz so Spojeným kráľovstvom. Včera tu bola demonstrácia hutníkov. To je ďalší problém. Na jednej strane sa na národnej úrovni snažíme zabezpečovať aby rozličné profesie mali rozličné ochranné pomocky, stojí to veľa peňazí, je to drahé, ale inde vo východnej Ázii máme s tým problém a tam je práve dumping a budeme to prehliadať. Nuž no preto sa Európska únia zišla a aby mala na pôde VTO aj väčší hlas, silnejší hlas, aby nepripustila ten dumping, ktorý prichádza z, výhodu, aby, z východu, aby sme sa nejak snažili sa voči tomu ubraniť. Že nás to stojí veľa peňazí. Ja keď vidím, keď prídem do hutnického závodu, tak vidím, e, čo to stojí všetko peňazí. Tak keď prídem do čínskeho závodu, tak tam majú krátke nohavice a uh, nejaké papuče, čiže to je obrovský dumping a nám to nevadí. No už mne to vadí a nevadí mi, s kým sa o tom rozprávam. Detská práca to je ďalšia vec, kde sme, o, ktorom sme sa, o čom sme sa, my sa o tom nebavili, ale človek povie, už predstav si, ty si voči detskej práci principiálne áno, ale to dieťa tú rodinu živí a v Indii, v Bangladeši a pokiaľ to dieťa nebude pracovať, tak tá rodina neprežije. Takže to, to sú veci, na, ktorý nám, na, ktorý, na ktorým sa, sa nám zastavuje rozum až sa nás to netýka, ale ak sa to celé otvorí a začnú sem prúdiť ľudia zo všetkých strán, tak nám nezostalo nič iné, len pridržať sa pravidel, ktoré tu máme nastavené. Prišiel si sem, budeš sa chovať podľa našich pravidel, potom si tu vítaný, pokiaľ sa nebudeš správať podľa našich pravidel, tak e, choď preč. Čiže takto by sme sa mali chovať, takto sa chováme z hľadiska zamestnávania cudzincov. Áno, hovorili sme, pracuje, dobre, budeš pracovať za podobných pomienok ako my, za istých pomienok ako my. Ja si myslím, že to je alfa, omega celého zjednocovania, že tieto pravidla by sme mali rešpektovať eh, za každú cenu. Ďakujem za pozornosť. Vielen Dank, Jaroslav. Ďakujem, Jaroslav. Tam bolo toľko nápovedz že sa pokúsim mať ešte možno aj koreferát k tomu, ale teraz to neurobím. Teraz dám slovo siedmým kolegom, ktorí sa hlásili o slovo. Ale hlásiť o slovo sa môžete kolegovia, len keď ste odozdali listok. Len tento listok vám zaručuje právo na slovo, inak sa nikto nedostane k mikrofónu. Veľmi prísne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 Oznelo to e, veľa emocionálnych e, vyjadrení a to preto, e, že krízové javy prinášajú veľké sociálne dôsledky a na tieto sa sústredí naša pozornosť a v tej zabudáme na veľké procesy, ktoré musíme zjednočiť a ktoré bez ohľadu na tieto udalosti nastavujú a zabudáme aj na Európskej charte sociálnych práv aj na sociálnej agende, ktorá nahradzuje tieto procesy ako napríklad globalizácia, rozvoj technológií a e, demografické starnutie populácie. Chcem sa chvíľku zamerať na tú poslednú vec a to práve paradoxne ako e, možnosti e, investície, pretože zjednodušenie tejto výzve nemôžno vnímať ako príťaž, hlavne pre rozpočty. Áno, to všetko stojí náklady, ale môže to byť aj investícia. E, to znamená, e, že pri obmedzených prostriedkoch e, však nemôžeme ignorovať existenciu sociálnych problémov. Je paradoxom, že v Európe, hoci je tak veľa práce, zároveň máme stále takúto armádu nezamestnaných a mm, podľa mňa dobrým smerom je e, stimulácia rozvoja e, trhu, ktoré e, dávajú mm, prácu. Nie všetkých, ale tých, ktoré pre všetkým dávajú zamestnanosť. Jedným z takých trhov, o ktorom často zabudáme, je trh s opatrovateľským službami. To môže byť miestom pre investície a oblasť e, pre inováciu a tam môžeme vytvoriť niekoľko miliónov pracovných miest, e, e, čím zabezpečíme kvalifikovanú opateru ľuďom, ktorí nie sú samostatní. Jednotlivé štáty vynakladajú rôzne osilia v tejto oblasti. Aj Polsko pripravilo zákon o pomoci ľuďom, ktorí sú odkazaní na pomoc, pretože tu vidíme v šancu Eh, postarať sa o milión ľudí, ktorí sú odkazaní na starostlivosť a vytvoriť 400 tisíc pracovných miest. A chcem nakoniec pozdraviť pani predsedničku e, Brigitte Vandenberg. ja som z mesta Pila v Polsku, kde e, pôsobia 4 fabriky v Polsku a my chodíme do Eindhovenu, aby sme tiež e, rýchlo vytvorili inteligentné mesto. Vier Philipswerke. Respekt aus äh, bitte. Z Lotiska, nech sa páči, Rumáš Ďakujem, pán predseda. Mám dojem, že polovica rečníkov sú z Grécka a druhá polovica hovorí o Grécku ale kríza bola aj v Lotyšsku, preto chcem uviesť niekoľko e, otázky, e, chcem uviesť niekoľko otázok, e, ktoré Myslím si, že už sme diskutovali aj o investíciách a diskutovali sme o dôležitosti udržateľného a inkluzívneho rastu. Ale rovnako dôležité je i to, aby investície vytvárali dobré pracovné miesta, aby sme mohli rozvíjať zamestnanosť a bojovať proti chudobe. Podobne ako uviedol predrečník z Polska. To isté možno povedať aj v prípade skvalitňovania zručností na pracovnom trhu, kde sa nám podarili dosiahnuť lepšie výsledky, pokiaľ ide o, um, inkluzív, o, o sociálnu inklúziu. Všimli sme si, že čím vyššia kvalifikácia zručnosti, tým lepšie bolo pracovné miesto, ktoré zastával jednotlivec. Ja si myslím, že kvalitná práca, ku ktorej teda môže, môže napomôcť dobré vzdelanie, je nesmierne dôležité pri riešení týchto víziev. Kvalita pracovných miest je teda veľmi dôležitá. Do toho patrí aj vyhodnotenie toho, či požiadavky na pracovné miesto sú naozaj adekvátne pre to, ktoré miesto. Kongratulujem Českej Gratulujem Českej republike. Naša nezamestnanosť v treťom štvrť roku 2015 je 10%, ale je veľmi zaujímavé, že e, Ž, e, nezamestnanosť žien je 8,6% a mužov je 11,4%. Čiže aspoň pokiaľ ide o práva žien, tak sme v, v, popredu. Ďakujem. Äh, Ďakujem ešte äh, raz. Äh, pripomeniem, že časový režim sa nezmenil a každý má dve minúty rečníckého času. Aleksandru Petru Fratean z Rumunska. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, Pre mňa je jasné, že e, pred nami, stoja, pred nami stojí, stojí niekoľko kríz, teda inflácia, nezamestnanosť, e, migrácia, bezpečnosť a tak ďalej. Myslím si, že potrebujeme aj solidaritu a zodpovednosť. Ak chceme skvalitniť dôveru, alebo teda ak chceme posilniť dôveru v nás, tak e, musíme si dobre premyslieť, ako fungujeme a ako fungujeme v prospech našich občanov. To by podľa mňa pomohlo prekonať neistotu v súčasnosti. Keď sa pozrite na súčasnú neistotu, tak vidíte, že potrebujeme viac investícií a potrebujeme skvalitniť rovnováhu medzi, dopyt, medzi ponukou a dopytom. Plán F s bude veľmi dôležitý na skvalitnenie investícií, na budovanie partnerstiev. Musíme sa potom ubezpečiť aj o tom, že využívame naše rozpočtové možnosti, že investujeme do ľudského kapitálu. Potrebujeme verejné politiky, ktoré sú správne zacielené a to je dôležité z pohľadu investícií. Čiže Potrebujeme nabádať e, európskych občanov, aby, budovali dôveru do, v inštitúcie a politiky. A tam práve vlády zohrávajú svoju úlohu. Potrebujeme väčšiu stabilitu, potrebujeme lepšiu rovnováhu medzi verejným záujmom a investíciám, investičným záujmom. Ďakujem veľmi pekne. So, Ďakujem. A teraz Laura Gia. Európska poslankyňa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nuž, eh, už za tento 1,5 rok eh, nášho legislatívneho obdobia si kladieme otázky, aké sú to tie politiky, ktoré stimulujú vytváranie nových pracovných miest. Rekvalifikácia, rekvalifikácia alebo rekvalifikácia pracovníkov, rekvalifikácia pracovných miest alebo nové, nové, nové oblasti, sociálna ekonomika. Nuž, to všetko je pravdou, určite, ale dnes je zároveň aj nebezpečné skonštatovať, že sú tu isté ri- riziká, ktoré prichádzajú z istých faktov. Teda mám na mysli projekt udeliť Číne status trhovej ekonomiky. Nuž, to už potom potrie akýkoľvek náš projekt, akúkoľvek našu myšlienku stimulovať zamestnanosť, zamestnateľnosť v Európe. Nastane tlak produkčný tlak zo strany Číny a nebudeme môcť voči tomu bojovať. A absolútne to rozloží našu produkciu, pretože často nemáme odvahu na efektívnu priemyselnú politiku. A ja si teda kladnem otázku, ako keď už dnes vôbec sociálny dumping vo vnútri EÚ je problémom, ako budeme potom riešiť to, čo nastane, keď bude Čína súčasťou nášho trhu. To sú veľmi dôležité otázky. Môžeme hovoriť o zamestnanosti, kvalitnej zamestnanosti, udržateľnej zamestnanosti, ale ocitneme sa z očí v oči kolosom, voči ktorým nebudeme môcť skrátka bojovať nejakým spôsobom. Ďakujem. Slovinsko teraz dostáva slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hovoríme o vytváraní nových pracovných miest. A keď o tom hovoríme, tak musím povedať, že je to hlavná úloha politiky zamestnanosti. A politika zamestnanosti nemôže byť nikde, nikdy odpadovým produktom, ako ste povedali, pán predseda. Okrem toho e, si samozrejme želáme nulovú nezamestnanosť, ale to nie je praxi dosiahnutelné, možno len v teórii. Chceme odstrániť prekernú formu alebo neistú formu zamestnania a chceme aj Potrebujeme vytvoriť situáciu sociálnej istoty z dlhodobého hľadiska. Keď hovoríme o takejto politike zamestnanosti, tak potom musíme investovať menej energie do sociálnej politiky, ak sa nám podarí táto dohoda, takáto e, e politika zamestnanosti. To je práve to trojité A, o ktorom hovoríme, o ktorom sme hovorili. EÚ a členské štáty si musia rozmyslieť, aké pracovné miesta chceme, ale je isté, že za rovnakú prácu má každý dostať rovnakú plácu a musí to byť aj spravodlivá pláca. Niektorí hovoria o špecializácii. Áno, je to dôležité, ale musíme hovoriť aj o rozvoji regionov a špecializácii, tak ako to my poznáme, teda o kombinácii rôznych e, hospodárskych politik, stimulov v tejto oblasti. Musíme spolupracovať s univerzitami, lebo všetci chceme mať vysokoproduktívne pracovné miesta, ktoré prinášajú zo sebou väčšiu pridanú hodnotu. Ďakujem. A teraz dávam slovo Cypru z snemovne zástupcov. Kevin? Ja. Ďakujem. Začala by som tým, že sa vyjadrím k novým pracovným miestam, o ktorých hovoril predseda komisie hovoril, mal by tu vytvárať firmy, nie vlády, nie komisia. My e, si myslíme, že je to dlhodobé stanovisko, dlhodobá situácia a nepomôže riešiť problém, pre ktorým stojíme teraz. Posledná rada sa zaoberala celoživotným vzdelávaním a my všetci vieme, že to sú priebežné opatrenia na vzdelávanie pracovníkov, aby si našli prácu. Všetci hovoríme o umiestnení mladých nezamestnaných vo firmách, kde sa musia vytvoriť takéto pracovné miesta. A to je všetko iba e, zamestnanosť na čiastočný úvezok, nie e, na plný pracovný úvezok. Čiže veľmi jasne povedané vykorisťovanie. Ale to, čo my chceme, sú stále slušné pracovné miesta. Chcem sa vyjadriť aj k stanovisku príslušného komisára, ktorý hovoril v minulosti o rovnakých príležitostiach pre všetkých, ale teraz hovorí o slušných príležitostiach pre všetkých, pretože vieme, že rovnaké príležitosti nemôžu byť, preto sa zameriavame teraz na slušné. Ale a teraz konkurencieschopnosť firiem. Videli sme, že dochádzalo k zníženiu miest a na Cypre v roku 2015 sme mali 15 tisíc osôb, ktorý, ktoré boli zavolané prokurát, predvolané prokurátorom za určité e, neplnenia, ale toto všetko bolo pozastavené, pretože jednoducho nedokázali platiť, nemali na to peniaze a jediné, čo dokážeme teraz urobiť, je volať po verejných investíciách. Chceme kvalitné a udržateľné pracovné miesta a potrebujeme podporu aby toto všetko podporoval sociálny štát. Ďakujem, ďakujem. Teraz Euró- predstaviteľka Európskeho parlamentu. Ďakujem. Európa za uplynulé roky um, utrpela zhoršovaním životnej úrovne životných podmienok svojich občanov. Nejde o niečo prirodzené, čo sa musí udiať, ale to je ovocím, ktoré, priniesli, ktoré priniesla politika. Um, čiže um, zhoršovanie sociálnych práv a tak ďalej. Toto všetko je prínosom politík ktoré sa tu odohrali. Tá dráma s nezamestnanosťou mladých, o tom sa tu už dnes hovorilo a čoraz viac je tým Európa postihnutá. A Španielsko e, má 50-percentnú nezamestnanosť mladých a um, tie riešenia nie sú, nie sú riešeniami, ktoré by išli k meritu veci. Uh, Hovorí sa o ehm, mobilite, ale tu skôr treba nazvať exilom, pretože ide o únik mozgov mladých ľudí. Všetko, čo sme investovali do toho, aby sme mali vzdelaných mladých ľudí pre budúcnosť krajín, to všetko musíme, všetkých týchto musíme stratiť, pretože e, jednoducho nedokážeme tú situáciu vyriešiť. Kto potom bude, kto potom bude prispievať do systému sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Čiže my si myslíme, že to je obrovský problém, je tu problém s financiáciou programov, ťažko, ťa, ďalej sú tu problémy aj s nestálou prácou, s, hovorí sa veľa o tom, že jednoducho mládež je ťažko zamestnateľná, pretože nemá stočné vzdelanie. Nie, je vzdelaná. Môžeme skvalitniť vzdelanie, ale v tom je problém. Treba rozvíjať problémy, e, treba, pardon, treba, treba rozvíjať politiky, vďaka ktorým sa nám podarí vyriešiť túto situáciu, aby krajiny na juhu jednoducho sa zbavili chudoby a jednoducho aby sme už nemuseli škrtať a nastavovať rôzne normy, ktoré nie je možné náplňať. Preto musíme myslieť na takéto politiky, treba, treba, treba myslieť na to, aby, aby sme mali nové sektory, ktoré vytvoria pracovné miesta, aby sme bojovali proti nerovnostiam v, EU, v Európe. A treba samozrejme zároveň chrániť aj náš priemysel, našu priemyselnú produkciu, ktorú rozpredávame s e, zmluvami o voľnom obchode. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem. A teraz zo Španielska Mark Angulo. Gracias, señor. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som presvedčená, že zamestnanosť je najlepšou sociálnou politikou. E, Španielsko sa za posledné 4 roky poučilo. My rozumieme tomu, že neexistuje sociálna politika bez toho, aby nemala dobrý smer aj ekonomická politika. My e, sme, samozrejme, netreba zabúdať ani na vyvážený verejný rozpočet. za uplynu, musím, musím povedať, že, že je veľmi dôležitá korekcia nerovnovách a nerovnovách e, rozpočtu. A to bol práve ten prvý pilier, ktorý umožnil zabez, postupne zabezpečovať e, sociálny štát a zároveň to vytvorilo ten moment, kedy bolo dôležité podporiť aj rozvoj a rast a zabrániť strate pracovných miest. Ja si myslím, že investície budú že investície sú veľmi dôležité a práve v Španielsku ten druhý pilier uh, sú e, sociálne reformy. Teda ide o pracovnú reformu, ktorá umožnila, aby sa v Španielsku vytvárali pracovné miesta aj pri takých krehkých e, mierach rastu, ktoré boli nižšie ako 1% a stále sa vytvárali pracovné miesta a e, Minulý rok bolo vytvorených viac ako 600 tisíc pracovných miest a narastlo aj príjmanie na plný pracovný úvezok o 14 Samozrejme, samozrejme neu, neuspokojíme sa s touto štatistikou, ale ja len to chcem pripomenúť. A ja a na záver, pán predseda, sociálny model a pokiaľ ide o iniciatívy v členských štátoch, to je dôležité, ale je dôležité aj podpora samotnej EÚ cestou iniciatív ako možnosť flexibilizácie európskych e, fondov, ako napríklad e, záruky pre mladých. Ďakujem. A predposledný e, Vladimír Malinkovič zo Srbska. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za to, že ste aj nás pozvali ako nečlenský štát EÚ k účasti na tejto diskusii s kolegami z Európskeho parlamentu. My sme v procese implementácie štrukturálnych reforiem v našej vlasti a mali sme veľmi dobré výsledky v zlepšovaní podnikateľského prostredia a v poslednom roku sa nám podarilo prilákať veľa veľkých investícií z USA, členských štátov EÚ, Spojených arabských emirátov a z celého sveta. Ale stále máme veľké problémy s nezamestnanosťou mládeže. Viac ako 40 percentná miera nezamestnanosti mládeže v Srbsku. Je to v celom regióne Západného Balkánu takto. A preto naša vláda oznámila, že rok 2016 bude rokom podnikateľstva. Počul, veľmi pozorne som si vypočul pani van de Burg a mám niekoľko otázok na ňu. A síce, aké sú fiskálne pohnutky v Holandsku pre e, startupy, pre začatie, rozvíjanie startupov a ako je najlepšie financo, aké je najlepšie financovanie startupov v Holandsku, čo je holandský príklad najlepšieho postupu. Ďakujem veľmi pekne. A posledným Jotis Kiliotis. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tá retorika, ktorá tu zaznieva, veľmi jasne ukazuje, že na trhu práce sa veci zhoršili. A ja si myslím, že toto zhoršenie je hlavne v dôsledku neoliberálnych politik. a toho kapitalizmu, ktorý prichádza aj z e, Bruselu a ktorý, sa, ktorý napadol trh práce. Toto sa týka najmä mladej generácie. Nezamestnanosť mládeže má najvyššiu úroveň v EÚ a vidíme tu rekordnú úroveň v južnej časti Európy. Tu vzniká otázka, keď máme ekonomické kritéria o európskom semestri, prečo nemôžeme mať aj kritéria pre nezamestnanosť, nezamestnanosť mládeže? Myslím si, že každý súhlasí, že priorita pre členské štáty je tvorba pracovných miest. Ale nemôžeme čakať na, e, so založenými rukami na výsledky známeho alebo oznamovaného programu Junckerovho plánu. Pokiaľ ide o tie miliardy v Junckerovom pláne, tak mnoho z toho sa musí investovať do e, súkromného sektoru, ale Juncker, keď bol kandidát, si to predstavoval inak. Hovoril o tom, čo poskytne Európska komisia. Napríklad e, z toho, že sa znížia čiastky na rôzne problémy, čo im 7 miliard z horizontu a tak ďalej. To neboli čerstvé peniaze, to boli peniaze, ktoré mali prísť od inakiaľ. My chceme naozaj vytvoriť dobré pracovné miesta a potrebujeme dlhodobé investície podporované európskymi programami, aby sme mali dobré stabilné miesta. To bude súčasťou globálnej stratégie komplexnej stratégie a musíme vytvoriť aj priestor pre súkromné investície, ale musíme začať od štátu, ten je najväčším investorom. Musíme rešpektovať aj kolektívne dohody a súčasne sa musíme zaoberať aj sociálnym zabezpečením a slušnými penziami. Ďakujem veľmi pekne. A teraz máme ešte veľký zbytok času na to, aby Brigita a Jaroslav odpovedali. Takže každý z vás dostane teraz 5 minút. Nech sa páči. Môžete začať poradí, akom chcete. Ďakujem. Táto debata, ktorá tu zaznela, ukazuje, že na prvom mieste sú nové pracovné miesta. To je správne, to je jasné heslo. Ale odkiaľ? Ako to vyriešiť? Odkiaľ majú prísť? Povedalo sa, myslím, že niekto tu hore to povedal, opatrovateľské služby. Áno, je to oblasť, ktorá sa začína ukazovať ako rozširujúca, áno. Tam sa dá uplatniť, tam sa môžu uplatniť mnoho ľudí, ale nie 10 tisíce. Ja si stále myslím, že je možné a my v Českej republike sme to skúsili Mali sme Rady pre rozvoj ľudských zdrojov, ktoré ukazovali alebo zaoberali sa predpovedou, čo bude región potrebovať povedzme do 5 rokov, pretože mnoho rekvalifikantov alebo tí, čo sa rekvalifikujú, sú rekvalifikovaní, ale nemajú prácu. A nám sa tu oplatilo toto robiť, aby sme tomuto regiónu mohli dať smer, lebo je to veľký problém a hľadáme ďalší problém, ako týchto ľudí zamestnať. A ak sa takéto predikcie nebudú robiť, tak si myslím, že to bude mať negatívny vplyv na celý región, ktorého sa to, ktorého sa to týka. A ďalšia vec je boj proti nelegálnemu zamestnaniu my vedieme tento boj už dlhodobo s väč- či menším úspechom. Posilnenie ale inšpekčných orgánov vedie k tomu, že sa táto práca stráca, vytláča, ale problém nezamestnanosti u nás nie je taký veľký ako v Španielsku, pretože 6% je predsa len vec, ktorá nie je taká veľmi veľká. Potom sú tu ďalšie možnosti, ktoré by mohli pomôcť ale to znovu hovorím o Českej republike. Investície do infraštruktúry sú u nás pomerne dobre plnené teraz a to sú ďalšie možnosti pracovné uplatnenie a myslím si, že sa nám podarí ešte viacej stlačiť takto nezamestnanosť, ale to sú modely, ktoré sa nedajú uplatniť všade, ale nové pracovné miesta, ako tu zaznelo, je to najdôležitejšie, na čo musíme všetci pracovať. Tam by mala smerovať všetká podpora Európy, ako aj z národných zdrojov, pretože ak neznižíme nezamestnanosť, ak sa nám to nepodarí do niekoľkých rokov, tak nedôvera občanov bude len narastať mladí nebudú mať prácu, budú robiť to, čo robia už teraz. A to nikomu nepomôže. To pomôže len tým, e, ktorí to nemyslia s ničím dobre. Takže tu stojíme naozaj pred problémom, kde sa riešenia nachádzajú veľmi ťažko. A bude to stať veľa práce nájsť riešenie pre veci, ktoré sa dejú. Ja si neviem predstaviť takúto obrovskú nezamestnanosť. Ďakujem. A teraz Brigita, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu tlmočenie, takže budem hovoriť po holandsky. V prvom rade Holandsko nie je tou krajinou, ktorá by bola známa, pretože by mala absolútne dokonalý sociálny systém. Máme jeden z najvyšších minimálnych miest v Európe a máme aj veľmi dobrý systém sociálnych podpor. Takže konkurencieschopná ekonomika s rastom pracovných miest a sociálna istota ide spolu dobre. Ja som počula, že to nefunguje, ale ja to popieram, pretože vo vlastnej krajine vidím, že takéto zladenie je možné. A pokiaľ je to je o udržanie a o zabezpečenie budúcnosti systému, tak vidíme, že v poslednom období aj v Holandsku sme mali koaličné vlády a to znamená, že sme máme koalíciu z PVAD, a to nie sú naši prírodzení partnery alebo za koalície a predsa len sa nám podarilo aj s opozičnými stranami dosiahnuť veľké reformy v oblasti starostlivosti dôchodkov a pracovného trhu. Takže aj na národnej úrovni e, konajú poslanci a nečakajú len na Európu. Poriadok treba začať robiť na národnej úrovni. A žijeme v ťažkých časách. Máme nezamestnanosť 6 máme problémy s nezamestnanosťou mládeže a máme aj problémy s vekovou skupinou 50 plus. To nie sú tí, ktorí zostanú v zamestnaní, ale tí, ktorí sú prepustení, povedzme, pretože sa zavrie závod a podobne. Tam je problém ich znovu dostať na prá- do práce. Máme aj veľa e, SZČO, to je odpoveď na nepružný trh práce, ktorý neumožňuje konštrukcie, ktoré sú potrebné, ale sú nezlučiteľné so zákonom. Takže ja som presvedčený, presvedčená, že niektorí hovoria totiž, že musíme mať musíme mať prácu na celý život, pevné zamestnanie. Ja si myslím, to je staromodné rozmýšlenie, ale ľudia potrebujú totiž dneska istotu a pružnosť a to sa mení od práce k práce. Neznamená to len dočasné pracovné miesta. Znamená to určité štruktúry, ktoré dajú ľuďom istotu, ale aj pružnosť, aby bola možná zmena. Je to veľká výzva, ani Holandsko to nevyriešilo. Aj náš parlament sa s tým zaoberá. A prečo to potrebujeme? Potrebujeme to preto, že už teraz vieme, že o 10 rokov najmenej 50 pracovných miest, ktoré dnes poznáme a pracovných miest, ktoré poznáme o 10 rokov, nebude existovať. To znamená, o, 50, o 10 rokov 50 našeho obyvateľstva pracuje v oblastiach, e, ktoré nebudú mať životnosť. A ako môžeme tam zaručiť prácu na celý život? Takže ja si myslím, že je to výzva, ktorú musíme riešiť spoločne. A pritom sú aj pra- e, závody, firmy, ktoré, ktoré vytvárajú pracovné miesta. To nerobí vláda. Proste miesta vznikajú z inovácií, ale musí to byť e, spolupráca, neviem, inteligentné mesta, tam môžu tiež zohrávať veľkú úlohu univerzity, školy, pretože dobre vzdelanie obyvateľstva je základom budúcnosti. Potom tu bola otázka zo Srbska o tom, ako najlepšie financovať startupy. My sme prišli na to, že malé podniky, aj SM, MSP, aj startupy sa veľmi ťažko dostávajú k peniazom. V Holandsku máme ministerstvo ekonomiky, hospodárstva, ktoré pripravuje, povedzme, legislatívu tak, aby bola priaznivá pre inovácie a výskum, aby banky boli ochotnejšie po, poskytnúť peniaze, ale to nepomohlo. Banky sa zlakli počas finančnej krízy a startupy budú teraz v spolupráci s vládou a expertami hľadať nové formy financovania ako crowdfunding alebo crowd investing, proste peer-to-peer -peer investing, proste E, takto sa to dneska snažíme riešiť, takže ja chcem povedať, že sa vždy treba pozerať do budúcnosti a nie do minulosti, pretože, ako som povedala, napríklad 50% pracovných miest nebude existovať, také joby nebudú jednoducho a preto sa nemôžeme tváriť, že my ako Európa nezvládneme tieto výzvy. Máme vynikajúci trh, máme veľa dobre vzdelaných ľudí, a ja si myslím, že my práve ako Európania sme ukázali, a to platí pre všetky krajiny, ktoré to urobili svojím spôsobom, že my sa dokážeme popasovať s výzvami. A keď sa hovoríme o konkurencii z Číny, áno, je to veľký konkurent, ale napríklad aj my dostávame z Číny v Holandsku naspäť nové pracovné príležitosti. Takže to je taký vzájomný tok, dvojsmerná premávka. Jednoducho sa musíme postarať o to, aby univerzity mali dobré postavenie, aby robili základný výskum, ale aby dokázali vzdelať aj ľudí vhodných pre život v, v, v priemysle, v odvetviach, v podnikoch. Proste podniky, firmy a vláda musia spolupracovať, pretože takto sa vytvorí dynamické prostredie, ktoré je veľmi produktívne. A to súvisí so vzdelávaním pracovnej síly, pretože tak nie je dobre vzdelaná, tak strácate v tomto boji. Dostanete, potom bojujete o to, že kto zaplatí nižšie mzdy. A taký súboj Holandsko nikdy nevyhrá. Takže našim cieľom je produktívne, dobre vzdelané obyvateľstvo, práceschopné obyvateľstvo. A o to sa treba stále starať, to vieme a nie vždy je to ľahké, ale ja verím, že sa nám to podarí a že to aj my spolu zvládneme v EÚ. A to je niečo, o čo sa musíme aj spoločne usilovať. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Tri pripomienky nakoniec. Myslím, že sa zhodneme a to sa ukázalo aj v diskusii, že e, sú nutné aj e, verejne, aj e, v súkromnej sfére viac investícií a e, tiež efektívne využívanie zdrojov aj v začínajúcich podnikoch. Po druhé sa otvára otázka, ako to financovať a tu e, je e, Junckerov myšlenka e, v prvom rade nie zla, keď povie, že my zriadíme európsky plán strategických investícií, ale potom je tu otázka, ako to financovať ja som um, plne presvedčený, že to nie je možné Prosím som prevzdelenia financí v európskom rozpočte, ale že to môže fungovať len vtedy, keď prídu do toho čerstvé peniaze a keď národné štáty a aj súkromní investori sa uh, tam budú zúčastňovať. A v mm, tejto súvislosti e, dôležitý veci hovoria o e, európskej e, investičnej situácii a musíme to myslieť, keď to, čo sa zadefinovalo ako predpoklad, je správne či si to správne uvedomujeme. A tento Junckerov plán keď sa má financovať, tak aj na európskej e, úrovni, aj národnej úrovne musíme e, roz, rozmýšľať o tom, ako e, tento cieľ naplníme, aby tie investície vytvorili dobré pracovné miesta. Ešte jedna pripomienka v tejto súvislosti. Domnievam sa, že na európskej úrovni musíme si premyslieť jednu vec, že ako prostriedky pre podporu z Európskeho sociálneho fondu ľahšie môžu poslúžiť štátom, ktoré skúsi do krízy, aby bez byrokratických ťažkostí sa rýchlejšie e, zotavili zo e, svojej situácie a Brigita ma inšpirovala k e, jednej pripojenke, že za 340 rokov väčšina terejších pracovných miest už nebude existovať niektoré vydržia 20, niektoré 30 rokov. Myslím si, že to je to známe pozranie do sklenenej gule, ale e, keď tí vo svojom priemyslu aj e, vedci e, upozorňujú na to, že sme začali s novou revolúciou, s digitalizáciou priemyslu a keď v ďalších 20 rokoch dosiahneme e, skok produktivity o 20-30%, tak je to viac e, ako v Holandsku ten e, skok produktivity za posledných 20 rokov a to viac ako dvojnásobok naozaj. Potom budeme hovoriť o úplne iných kategóriách a potom je tu otázka zabezpečenia práce a Potom už nemusíme hovoriť o tých e, cieľoch zamestnanosti v horizonte 2020. A potom prídu iné povolenia, iné e, pracovné miesta, ktoré to vyplňa. A ja však nezdielam e, túto nádej, tento predpoklad, ale je to otázka politické a hospodárske prvky nastaveného procesu a to na európskej rovine aj národnej rovine nemôžem spochybňať, že sa to bude dobre dariť, ale musíme sa silnejšie um, zamerať na to, čo urobíme v budúcich rokoch uh, pre rozvoj produktívnych uh, síl a ako zabezpečíme uh, ľuďom prácu, z ktorej budú môcť a budú musieť žiť. A ďakujem Brigitte Faneburge a Jaroslovi Zavodilovi za vaše vyjadrenia, za vašu účasť a prítomnosť a tým pádom to teraz ukončíme. Uvidíme sa dnes pri večeri a e, zajtra pri ďalších rozprávach v Európskom parlamente. Srdečná vďaka.